Vážení kolegovia, nech sa páči, začneme. Prvým bodom našeho, nášho programu schválením návrhu pr- programu, pokiaľ nemáte žiadne námietky, tak považujem program rokovania za schválený. Tlmočenie máme zabezpečené dnes do 20 jazykov. Um, nech sa páči, všetky dokumenty sú v aplikácii e-meeting a zasadnutie je vysielané naživo. Zápisnicu z zasadnutia z 22. 23. septembra, 21. 22. decembra a 14. januára, um, pokiaľ teda nemáte nič proti zneniu týchto zápisníc, tak ich považujem za schválené. Poďme na bod 4. Musím po... chcel, mm, chcel som vás poinformovať o výsledku trialógu Prvým, prvý výsledok sa týka kontrol a činností, ktoré sa týkajú zabezpečenia uplatňovania potravinového a krmiv, krmivového práva, pravidiel o zdraví zvierat, um, Zdravý rastlín, teda piaty neformálny trialog o úradných kontrolách e, sa konal 1. marca. Poskytol príležitosť parlamentu, rade a komisii pripomenúť e, svoje, svoju pozíciu, pokiaľ ide o články k financovaniu úradných kontrol a následne prekus, pre, prediskutovali politické záležitosti, ktoré sa týkajú článkov um, ku kontrolám dovozu, teda články 42 75 Diskusia bola konštruktívna a pokiaľ ide o väčšinu politických záležitostí, tak tam bolo možné nájsť kompromis. Dohodli, bolo dohodnuté, že riešenie delegovania právomoci sa bude riešiť v širšom kontexte. Potom ďalšia informácia, znižovanie národných emisí, pokiaľ ide o určité znečisťovacie látky, 25. februára sa konal prvý neformálny trialog. Parlament, rada a komisia si vymenili názory, pokiaľ ide o dôležité politické otázky k prílohe 2, teda možnosti flexibility, otázka metánu a priebežné ciele do roku 2020. 4. apríla bude druhé zasadnutie, druhý trialog. Nuž a teraz už Poďme k piatému bodu. Ide o výmenu názorov s Európskou komisiou, pokiaľ ide o rokovania TTIP. Udelujem slovo pánovi Hidovi Obenovi, ktorý je zástupcom hlavného vyjednávača. Nech sa páči, máte 10 minút na prezentáciu. Neskôr otvorím diskusiu pre členov výboru. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dobrý deň všetkým. Prepačte, že e, môj šéf tu dnes nie je, pán Ignacio Berfero, teda hlavný vyjednávač. Ja robím, čo je v mojich, robím, čo je v mojich silách, aby som mohol odpovedať na konkrétne otázky potom neskôr. No, posledné, posledné informácia, informácie, ktoré sme vám poskytli, boli informácie z novembra a preto vás teraz poinformujem o pokroku, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť po novembri a poinformujem vás o tom, ako to vidím v nadchádzajúcej, nadchádzajúcich mesiacoch, ako sa to bude odvíjať. Uh, Cieľom je príprava textu vo všetkých oblastiach, o ktorých sa rokuje v rámci TTIP. Cieľom je Cieľom je znenie, ktoré by sme dokázali konsolidovať e, do leta. Snažíme sa zrýchliť rokovania. Bolo, rokovali sme v oktobri, vo februári, potom bude v apríli a v júli. A vždy sme sa počas našich rokovaní snažili e, analyzovať analýzy jednak, e, e, návrhy jednak z našej strany, jednak zo strany USA. Snažili sme sa o kompatibilitu, snažili sme sa text technicky konsolidovať, čo to znamená. Na začiatku máme pred sebou dva texty, ktoré treba konsolidovať. Riešia sa otázky, ktoré nie sú doriešené, s tým, že potom následuje fáza rokovaní, kde je predmetom diskusie politicky citlivé otázky, ktoré sa následne riešia na zasadnutí ministrov. Myslím, že môžem konštatovať, že sa nám podaril značný pokrok v dvoch oblastiach rokovania a jednak ide o, o reguláciu a o pravidlá. Riešili sme prístup na trh, riešili sme Museli sme pracovať na texte, ktorý sa týkal tejto oblasti, pretože ten text sa potom stane návrhom textu samotnej TTIP. Dokážete si predstaviť, že tento text bude mať eh, niekoľko stovák strán rozdelených do niekoľkých kapitol. Najdôležitejším pokrokom od novembra je to, že pokiaľ ide o čas, o regulačnú časť, tak sme si vymenili text o regulačnej spolupráci a dobrých regulačných praktikách a takisto sme riešili aj e, e, opatrenia, ktoré sa týkali technických prekážok. Niektoré texty sú verejné, takže ste určite videli, že sme sa snažili čo do najväčšej možnej miery zohľadniť Um, usmernenia a ciele, ktoré boli nastavené v rezolúcii parlamentu z 8. júla minulého roku, ale snažili sme sa zohľadniť aj eh, jednotlivé odporúčania výborov vrátane vášho počas prípravných fáz. Od novembra sme predložili aj text k udržateľnému rozvoju. Um, to znamená, že ide o text, ktorý bol dlho očakávaný, je dôležitou súčasťou rokovaní v tom zmysle, že chceme ukázať jedno, chceme sa venovať jednotlivým témam. Mm, tam e, budú zohrávať vocovskú úlohu obe strany. Snažíme sa o najvyššiu úroveň medzinárodného záväzku v týchto oblastiach a bude to asi najvyššia úroveň, ktorá bola doteraz dosiahnutá vôbec v medzinárodných obchodných zmluvách. Uvidíte, keď si pozriete náš text k udržateľnému rozvoju, a americká strana potom o tri mesiace pred bruselským kolom predložili svoj vlastný text. Pracuje sa preto v súčasnosti na konsolidácii oboch textov. Ako to vyzerá do budúcna? Nadchádzajúcich, do nadchádzajúcich mesiacov. Existujú samozrejme oblasti, kde text nie je doriešený. Obe strany preto potrebujú ďalej pracovať ešte do leta, potrebujú pracovať na jednotlivých kapitolách či prílohách. Jednou z takých dôležitých oblastí je, sú, sú jednotlivé odvetvia, ktorých sa týkajú regulačné požiadavky. Máme 9 oblastí, napríklad e, automobilové, napríklad automobily, e, normy bezpečnosti, potom farmaceutické rastliny, chemikálie v kozmetike, pesticídy. Takže celkovo ide o 9 odvetví ku ktorým pripravujeme, respektíve pripravíme ciele v nadchádzajúcich mesiacoch. Týmito cieľmi sa tie, pri príprave týchto cieľov sa snažíme o e, konkrétny prístup, o prístup šitý na mieru, pretože každé odvetvie si vyžaduje iný typ prístupu a snažíme sa o skvalitnenie našich, na, naše regulácie, bez toho, aby to malo dosah na domácu legislatívu a určite v žiadnom prípade nechceme znižovať e, normy ochrany. To zdôraznila aj naša obchodná komisia o americkej strane s tým, že sa naozaj snažili počas uplynulých mesiacov ujasniť ako vyzerajú ciele v oblastiach, kde, legislat- kde eh, sa európska legislatíva líši od eh, legislatívy v Spojených štátoch. Chcem vás ešte upozorniť na zverejnenie priebežnej dopadovej štúdie k udržateľnosti TTIP a v súčasnosti sa pripravuje zverejnenie. Pripravuje ho pre nás externý partner, dánska konzultačná firma. Pripravujú, pripravujú návrh konečného textu. Bude to samozrejme priebežný text konečný text by sa mal objaviť potom ku koncu roka. Témou, témou, témou bude štúdia o posúdení vplyvu na rôzne odvetvia ekonomiky v členských štátoch. Ešte jedna záverečná pripomienka, kde sa práve nachádzame v rámci procesu rokovaní Rokovania trvajú už 2,5 roka. Myslím, že sme sa, myslím si, že možno povedať, že tu bol určitý vývoj. Rokuje sa o mnohých ťažkých otázkach. Teraz sa nachádzame niekde uprostred, snažíme sa o prípravu mnohých textov, mnohých verzií, aby sme boli schopní sa dopracovať k finálnej fáze, ale s tým teda, že budeme mať určitý, len určitý počet e, textov. Nemožno totiž diskutovať vo finálnej fáze o príliš mnohých otázkach. Takže nadchádzajúcich šiestich či 8 mesiacoch. Pripravíme ešte text k otázkam, kde text neexistuje. Budeme konsolidovať, budeme konsolidovať texty tam, kde tomu ešte nedošlo a budeme sa snažiť riešiť nevyriešené otázky. Budeme sa snažiť ich znížiť na e, také bežné číslo a predtým teda, než sa dostaneme do úplne poslednej fázy rokovania. Sme odhodlaní, podobne ako naši americkí partneri, k zachovaniu dynamiky rokovaní. Viete, že toto je posledný rok súčasnej Obamovej vlády. Spojené štáty, respektíve pán veľvyslanec, e, sa verejne zaviazal k tomu, že sa pokúsi uzatvoriť rokovania ešte tento rok, zatiaľ čo je zatiaľ čo zastáva svoj úrad. Máme ambiciózny harmonogram. Samozrejme, e, ten navrhnú aj americkí partnery s tým, že teda um, ne, že teda to nebude na úkor kvality. Nejde nám o zrýchlenie rokovaní na úkor kvality záväzkov, ktoré majú byť súčasťou dohody po tom, čo bude uzatvorená. Chcem zdôrazniť, že kvalita nadovšetko, ale zároveň sme, veľmi, zároveň sme odhodlaní uh, zabezpečiť pokrok v rokovaniach. Viete, že sme pod veľkým verejným skrutíniom. Pozerajú na nás aj podnikateľskí lídry, čiže cítime, že máme obrovskú povinnosť pracovať ďalej pretaviť našu pozíciu do textov a diskutovať o nich. Ale myslím si, že možno byť optimistický. Za posledné mesiace sa nám podaril pokrok a určite uvidíte, že pokiaľ ide o jednotlivé oblasti, ktoré sú súčasťou vášho mandátu, a najmä pokiaľ ide o kapitolu záväzkov životného prostredia a práce a k udržateľnému, udržateľnému rozvoju. Tam nastal pomerne veľký pokrok od novembra, pretože teraz vyjednávame o jednotlivých, o, vyjednávame o texte a tam si to môžete pochopiteľne zanalizovať aj vy a vidíte, že tie parametre, ktoré ste nadnesli, vy ako výbor sme do textu zapracovali. My sme urobili svoju časť práce, ale potom samozrejme je to na vás, aby ste to posúdili. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, e, za to, že ste ma dnes pozvali ráno. Som vo vašich rukách, zodpoviem veľmi rád na akékoľvek otázky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A teraz e, začneme diskusné kolečko. Stály spravodajca, pán Dorfan má slovo ako prvý. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem pekne za tieto informácie, o ktorých si myslím, že boli naozaj dobré a, a my takisto aj tu našom výbore potrebujeme pravidelne. Ja mám jednu otázku, ktorá sa týka časového harmonogramu, o ktorom ste hovorili alebo skôr otázku k tomu, že do akej miery už vnímate v týchto rokovaniach e, ten prebiehajúci volebný boj v Spojených štátoch, prípadne aký vplyv má politická situácia v Spojených štátoch momentálne na rokovania TTIP. Obaja kandidáti zastup z tých dvoch veľkých e, strán v Spojených štátoch vnímajú pozitívne e, k TTIP obidvaja vyjadrili, že chcú túto zmluvu podpísať e, čo najskôr. Takže ovplyvňuje to nejakým spôsobom e, rokovania, ale zároveň chcel by som ešte poukázať na naše stanovisko, ktoré sme prijali tu v našom výbore pred niekoľkými mesiacmi k TTIP a to sa týkalo troch oblastí. Jedna vec e, regulačnej spolupráce. Regulačná spolupráca môže logicky viesť k tomu, že sa môžu štandardy znížiť alebo zvýšiť. V mnohých oblastiach z európskeho pohľadu máme veľké veľký záujem o to, aby sme štandardy či normy zvýšili na našu úroveň a sú tam mnohé oblasti, ktoré sú veľmi dôležité práve tento výbor, ako napríklad potravinová bezpečnosť. E, tam by sme, my tu máme vyššie normy, než je to v Spojených štátoch, e, tak môžete nám to zaručiť, aby sme e, v prípade mali posilnenú regulačnú spoluprácu, čím by sme naozaj mali takú situáciu, že si môžeme naše normy ponechať Druhá otázka, ktorá sa týka ochrany rastlín, to k tomu ste zatiaľ nič nepovedali. Neviem, ak, pokiaľ ide o obmedzenia práve v prípade exportu potravín, a o tom sa teda roko, rokuje, sú tam, súvisí to do určitej miery s ustanoveniami ochrane rastlín, čo sa tam deje v tejto oblasti, či došlo k určitým kompromisom alebo ústupkom zo strany Spojených štátov, pretože sú tu niektoré e, absurdné ustanovenia, ktoré sa týka tzv. nulovej tolerancie niektorých e, Um, prostriedkov na ochranu rastlín. A to by malo obmedzovať mm, určité rastliny. Takže to vlastne je to veľmi dôležité, táto oblasť, pretože sa týka exportu rastlinných produktov z Európy do Spojených štátov a tretia oblasť sa týka bezpečnosti a ochrany spotrebiteľa, ehm, ako budeme postupovať ďalej v tejto oblasti, pretože tu sú tiež veľké, je tu veľký záujem, aby sme e, nesnížili našu normu potravinovej bezpečnosti napríklad obsahu hormónov pri produkcii e, hovedzieho mesa. Určite chceme také predpisy, aby sa zakázal dovoz e, takej hovedzieho mesa, ktorý, ktoré, pri ktorého produkcii sa používajú hormóny. E, ďalšia otázka sa týka chemických noriem. Tu Európska únia má dosť iné normy a predpisy než Spojené štáty. My sme to už vyjadrili aj v našom stanovisku. Nechceme spochybňovať eh, smernicu REACH ani eh, v tejto oblasti či už došlo k rokovaniam aj v tejto oblasti a ako na to reagujú Spojené štáty na, aj v tejto oblasti. Takže toto sú všetko zhruba moje otázky a celkovo by som chcel povedať, aj som to vždy hovoril, že keď e, chceme dosiahnuť dohodu, e, a ktorá bude pre nás, e, bude pôsobiť pozitívne na našich, pre našich obchodníkov, to bude fajn, ale teraz nechceme sa ocitnúť pod tlakom, aby niektorá, aby administratíva Obamu, ktorá už je iba niekoľko mesiacov v úrade, aby nás núčila do niektorých ústupkov. Takže to naozaj nemá veľmi zmysel. A keď my tu hovoríme o vývoze potravín, tak zatiaľ to všetko prebieha celkom dobre. Aj v minulom roku sa zvýšil náš vývoz našich potravín do Spojených štátov a máme tam aj obchodné prebytky, to sa dokonca aj zvýšilo. Takže nechceme nejakým spôsobom z tohto obchodu nič stratiť, práve naopak, my tu sme tí, ktorí získavajú na tomto obchode a chceme tento obchod ešte zlepšiť. A keď to bude pre nás výhodné, tak treba to podporovať a ale keď by to pre nás nebolo výhodné, tak sa nemôžeme nechať do niečoho vnútiť e, kvôli tomu, že je nejako málo času alebo že e, tu je nejaký nový prezident a podobne. Ďakujem teraz pán Balc. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem aj komisii a ďakujem spravodajcovi za poskytnuté informácie. Ja by som na úvod chcel vyjadriť súhlas s spravodajcom tejto fáze súhlas s tým, že všetky otázky TTIP sa týkajú toho, či eh, je tam niečo v našom záujme alebo nie. To znamená, eh, aktuálna situácia obchodného styku so Spojenými štátmi globálne nie je vôbec katastrofická, takže potrebujem vedieť, či takáto dohoda zlepší situáciu alebo nie. Mám konkrétnu otázku na komisiu k niečomu, čo zaznelo, keď sa oznamovala dopadová štúdia. Chcel by som vedieť, aký cieľ má táto dopadová štúdia. Týka sa to celého rozsahu rokovaní? Bude to dopadová štúdia e, cielená, obmedzená? To znamená, na základe potom, akých kritérií alebo z akého pohľadu sa bude robiť tá dopadová štúdia. Chcel by som aj vedieť, aký presný harmonogram, ale pre všetkým by som chcel vedieť, kto to bude robiť. Viem si predstaviť, že komisia e, sa do toho pustí a predpokladá komisia, ako by som to povedal, že prizve expertov s rôznymi názormi a že tí budú syntetizovať aby to neboli iba ľudia, ktorí už sa zúčastňujú diskusí, ale ide o to, aby to bol naozaj protichodný, protikladný pohľad zvonku, tak aby sme si mohli vytvoriť čo najlepší možný názor. Ďakujem. Ďakujem. Pani Miller. Ďakujem pekne, pán predseda. Viete, že v Nemecku existuje veľmi silná občianske hnutie proti TTIP a stále ako keby sa to navyšuje. Takže ja súhlasím s otázkami, ktoré položil aj pán Dorfman a potom hlavne tie, ktoré sa týkajú potravinovej bezpečnosti e, čo sa deje, bude s tými potravinami, kde sa používajú hormóny, a naozaj, pokiaľ ide o potraviny, že nechceme znižiť naše európske normy. My sme už minulý týždeň e, hlasovali mm, nové predpisy pre e, veterinárne liečiva a chceli by sme vedieť, ako je to v Spojených štátoch v prípade živočišného chovu a používania e, veterinárnych liečiv a my by sme tiež e, nechceli upustiť z našich noriem a pre mňa je tiež dôležité, že tu existuje strategický dokument pre trvalodateľný rozvoj e, v e, prípade nelegálneho výrobu dreva a chceli by sme vedieť, že ako sa toto vníma a takisto by bolo pre mňa dôležité aby v rámci existujúcich rokovaní určite neustupovalo z hľadiska e, zníženia noriem v prípade živočišnej výroby. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem pekne. Pán Stajs. Thank you, Um... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som pripravoval návrh stanoviska k e, uznesení TTIP v Lani v júli, keď sme o tom hovorili na výbore. A spomínam si, že vtedy sme vychádzali z toho, ktoré teda vychádzali sme z prejavu Sicilie Malstrem z decembri 2013, kedy povedala jednoznačne a nahlas a opakovala to, že voči Američanom máme v určitých oblastiach veľmi zúfalé pravidlá a že sú tu obrovské kvalitatívne rozdiely, takže je veľmi ťažké sa dohodnúť. type sa hovorí o bezcolných prekážkach, ale to, to nie sú netarifné prekážky, ale tu sú zákony, o ktorý, na ktoré sme tu demokraticky v parlamente schválili. Máme to v našej kompetencii. Tieto normy sme si veľmi demokraticky vybojovali aj s radou. A keď máme takéto diskusie, väčšinou ľudia hovoria, dobre, hovoríme s Američanmi o bezcolných prekážkach a určite neznižíme naše, neznižíme naše normy. Avšak realitou je to, a hovorím to kolegom aj zástupcom komisie, realitou je už, realitou je už teraz taká, že vo viacerých oblastiach sa normy znižujú. Napríklad patogény v mese. Klonovanie. Pán Líze povedal, že vieme, že pod vplyvom T typ komisia a návrhy komisie budú oveľa slabšie e, v porovnaní s tým, čo žiadala komisia predtým mať, spomente si na čisté paliva, alebo lepšia kvalita palív, alebo lepšia reglementácia. Je množstvo príkladov, kde je veľké riziko, že T-typ nezvýši normy, ale ich zhorší. A parlament má v tejto oblasti dobrú históriu Ehm, mnohokrát sme hovorili, že nechceme, aby komisia pri rokovaní sa vzdala určitých vecí, napríklad služby verejného zdravotníctva, klonovanie. <clears throat> To sú iba niektoré z nich. Ehm, čo sa týka napríklad REACH, tu sme v implementačnej fáze a komisia to spomenula predtým. Viem si predstaviť, že nakoniec rokovaní že na konci rokovaní sa síce nič nezmení, ale je tu celá oblasť dodržiavania predpisov a implementácia v každodennom živote ľudia v Helsinkách diskutujú o implementácii. Môže nám komisia zaručiť, že neuniknú takéto veci, pretože určité veci sa predsa len dozvedáme. Môže nám komisia povedať, ako roku je o implementácii REACH a čo môžeme očakávať, že nás v budúcnosti bude čakať v tejto veci. Ešte posledná vec. V parlamente sa veľa hovorilo o ISDS, to znamená systém e, urovnania sporov. Bol tu proces prispôsobenia, teraz je to ICS Cecilia Malmström rokuje s americkou stranou. Môžete nám povedať, ako sa situácia vyvíja? Akú majú Američania taktiku? Mne sa zdá, a naša skupina má jednoznačné názory, že tu je jednoducho len e, kozmetické prispôsobenie toho, čo bolo ASDS, teda spôsobu ujednania sporov medzi štátom a investormi. To znamená, e, zahraniční investori majú výhodu pred domácimi investormi a nič sa na tom nezmení. Myslíte si, že je možné to takto zmeniť? My si nemyslíme. Ďakujem pekne. Pán Balco? Ďakujem pekne, pán predseda. Ja to takisto vnímam, že cieľom e, tohto bodu programu nemalo by byť, aby som vám teraz povedal, že to považujem za nevýhodu, túto, e, podpísanie tejto dohody. Mohli by sme si premyslieť, aký ambiciózny je pán prezident Obama počas e, volebnej kampane a takisto povedal, že túto dohodu je treba podpísať, e, aby americké firmy, biotechnologické firmy mali z toho výhody. Mám tu dve otázky. Na jednej strane jedna sa týka teda e, porážky jednania sporov ujednanie sporov. A potom bola, bol tu iný návrh, ktorý sa týchal ISDS. A bol tu iný návrh. A teraz neviem, akým spôsobom, ako to vlastne vyzerá otázka riešenia sporov. A v roku 2014 to bola otázka na národné parlamenty zo strany Európskej únie k 28. Európskym parlamentom a išlo o to, že či budú musieť členské štáty potom túto zmluvu ratifikovať, keď vstup, aby mohla vstúpiť do platnosti. Pretože Lisabonská zmluva to vidí tak, že Európska únia má E, má právnu subjektivitu a preto by to nemuseli už národné parlamenty ratifikovať. Alebo existuje tu zmiešané riešenie, že to musia ratifikovať aj EU, aj, Európske, aj národné parlamenty. Takže toto sú moje otázky dve. Otázka vyrovnávania sporov a otázka e, druhá otázka. A potom ja som teda nezávislým poslancom tu v Európskom parlamente a nikdy som nedostal odpoveď na svoje otázky zo strany Európskej komisie. Možno by to tentokrát mohlo byť trochu inak. Ešte otázka, ktorá sa týka ratifikácie druhým parlamentami. Pán Peterle. Ďakujem pekne, pán predseda. My by sme chceli poďakovať zástupcovi komisie za aktuálnu správu z rokovaní. Je tam množstvo nových prvkov a posilnenie našich stanovisk už v našom uznesení, v uznesení parlamentu, čo vítam. Ale zároveň tu vidíme a nie len vzhľadom na tie nepokoje v Nemecku alebo v iných štátoch, vidíme, že EU občania majú pocit, že sa jedná o asymetrický model vzťahu a je potrebné spraviť v tomto ohľade veľa preto, aby sme odstránili dôvody, ktoré vedú k takýmto dojmom. na tej najvyššej politickej úrovni sme dostali záruky, že sa neznížia normy počas rokovaní, ale samozrejme k tomu potrebujeme právny základ, aby sme mohli zabrániť takémuto znižovaniu noriem. A to je dôvod veľkého množstva otázok začiatkom roka, teda ešte v Lani, s kolegami sme navštívili Spojené štáty Dospeli sme k záveru, že naše názory na mnohé témy sa veľmi líšia a že máme rôzne citlivé miesta, GMO, chemický priemysel, klonovanie a tak ďalej. Na jednej strane sú Spojené štáty americké, ktoré majú sú, sú jednotné a na druhej strane máme Európsku úniu, mnohými členskými štátmi a väčšina členských štátov má veľké výhrady voči americkému vnímaniu GMO, klonovaniu a ostatných vecí. Myslím si, že stále podceňujeme tieto rozdiely. Takže moja otázka znie, ak správne chápem americký návrh, environmentálne pravidlá, na environmentálne pravidla by sa mal vzťahovať mechanizmus ISDS ujednania sporu investor-štát. E, čo robí Európska únia, v akom zmysle ustupuje Američanom a do akej miery chce komisia chrániť environmentálne otázky v prípade eventuálnych sporov. máme tzv. regulatórnu autonómnosť. E, neviem, ako napriek novému mechanizmu ISDS môžeme chrániť túto regulatórnu autonómnosť. Ako sa nám podarí v budúcnosti eventuálne zvýšiť normy, sprísniť ich. Naozaj by som chcel vedieť, ako sa zohľadní to, že členské štáty reagujú citlivo na otázky životného prostredia. To je zatiaľ z mojej strany všetko. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Poc. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi pozorne, pretože s kolegom Tajsom som spolupracoval na príprave pozície výboru pre životné prostredie a preto pozorne sledujem vývoj rokovaní, vrátanie pravidelných návštev v tej kritickej miestnosti tu v Európskom parlamentu, kde môžeme študovať materiály. Celkom tomu nerozumiem, prečo sú tak strašne tajné a tak strašne dôverné. Nechcem nejak ventilovať e, to, čo tam človek sa dočíta, ale nemôžem si pomôcť. Ja musím konštatovať, že to, čo kolega Petrule povedal, No jednoducho to, čo môžeme vidieť, svedčí o tom, že vzťah a vyjednávanie asymetrické jednoducho je. Európska únia ponúka, Európska únia definuje nejaké pozície, v ktorých môže alebo nemôže ustupovať a podobne. Americká strana si stojí na svojom tu nehovorím nič tajné, jednoducho to tak je, to si môžete prečítať z toho, čo je dostupné. Toto sa jednoducho dočítame, to rokovanie jednoducho je asymetrické, aj dotrajší výsledok je asymetrický bodka. Takže ťažko presvedčať verejnosť v Európe o tom, že to tak nie je, keď to tak je. E, bez toho, aby sme niečo tajné prezradili, môžeme rovno povedať, že v niektorých oblastiach dneska jednoducho nie je možné dosiahnuť pokrok. A tu by som chcel vedieť, či komisia prizná, že v niektorých oblastiach sa nedá dosiahnuť pokrok bez toho, aby sa zmenili určité európske predpisy. To je takisto jednoznačná vec. A ak pôjde o zmenu legislatívu. Vy, no to si nemyslím, že pôjde o zmenu legislatívy, ale viac sa bojím toho, aby náhodou komisia neprikročila e, nejakej zmene vykonávacej legislatívy, pretože v komitológii ten proces ide mimo našej demokratickej kontroly a niekedy mám strach z toho, ako komisia v poslednej dobe zase povoluje pesticídy, ktoré už dávno autorizovať nemala, ako Európska komisia zdvíha povolené hladiny reziduí v potravinách. To jednoducho robíte komisia. Môžem to doložiť desiatkami príkladov, či už to glyfosát alebo čokoľvek iné. A ak by sme spravili dôkladnú analýzu, tak by sme možno zistili, že jednoducho tá topánka nás tlačí tam, kde potrebujeme veci prispôsobiť americkým normám. Ale to tu nechcem nejak e, implicitne naznačovať. V každom prípade toto ma desí a budeme to sledovať. Ďalší moment, ktorý ma desí, a to je poznatok z návštevy, pretože sme mali možnosť v kongrese rokovať o týchto veciach s kolegami, ktorí tu už vystúpili. A na tom sa takisto nič nezmenilo. Americká strana nie je mož- schopná zaručiť záväznosť výsledkov rokovaní TTIP na subpodfederálnej úrovni. Bodka to je jednoducho, čo si americké štáty vytvoria potom e, legislatívu v jednotlivých štátoch. Do toho americká federálna vláda nemá možnosť zasahovať. Americká strana to hovorila už keď sme boli vo Washingtone, že oni jednoducho nedokážu zaručiť to, že TTIP bude záväzné na úroveň nižšiu ako federálna. A to je predsa problém, ktorý ak sa nevyrieši, tak ja vôbec neviem, či má zmysel sa baviť o TTIP na čo je TTIP, keď všetky e, jednoducho štáty Americkej únie ho nebudú rešpektovať? A aby to nebolo len negatívne, musím sa poďakovať komisia a pochváliť ju za to, že konečne, konečne začala aspoň v niektorých veciach odolávať tomu obrovskému tlaku amerických podnikateľov, či už MCHEN, alebo Americká obchodná komora, alebo iní, pre všetkým v oblasti endokrinných, e, endokrinných disruptorov jednoznačne to bolo pozastavené a odložené len preto, že tam bol obrovský obchodný tlak. A komisia teraz v poslednej dobe tomuto tlaku naozaj odoláva. Vidím to, sledujem to a v tých legislatívnych veciach začína komisia hrať karty tak, ako by mala. Takže to vnímam pozitívne ako dobrá vec. Ale tie prvé dve výhrady jednoducho pretrvávajú. Ten vzťah je asymetrický a žiaľ Nepodarilo sa nám a asi ani nedokážeme vyriešiť problém toho, aby americká federálna vláda dokázala nejako zaviazať e, svoje štáty, mm, aby rešpektovali to, na čom sa americká vláda s Európou dohodne. Ďakujem. Ďakujem, pani Gerling. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela do určitej miery spraviť vyhlásenie Naozaj mi záleží na tom, aby sme sa dohodli v rámci TTIP. Myslím si, že obchodný styk so Spojenými štátmi je životne dôležitý pre našu hospodárskú budúcnosť v Európe. E, pre mňa je to e, špecifická téma. Som britská poslankyňa a čaká nás britské referendum o našom členstve. Jedna z hlavných vecí, je to, že členstvo v EÚ nám dáva prístup na exportné trhy a veľmi záleží na tom, aby sme dohodli čo najskôr dobrú dohodu. Hovorím o tom preto, že vlastne som chcela tak predpovedať to, čo chcem povedať. Neprišla som sem, aby som blokovala TTIP ale, a to ale je veľmi významné, asi sa dostávame do bodu, kedy musíme získať podrobnejšie informácie presne o tom pre všetky v tých oblastiach, a mnohí kolegovia to dnes spomenuli, v oblastiach, za ktoré je tento výbor zodpovedný, aby sme dosiahli nejakú kompatibilnú dohodu, pretože neustále nám hovoria a nemám dôvod tomu neveriť, stále nám hovoria, že sa zabezpečí to, aby naše normy neboli podrité. Takže sa rýchlo dostávame k bodu, kedy potrebujeme možno na najbližším zasadnutí, kedy prezentácia bude predstavovať TTIP, aby nám presne vysvetlila, vysvetlila presne, ako bude fungovať ten mechanizmus, aby sme dosiahli toto, mm, túto ekvivalenciu dodržiavania predpisov. Ako som už povedala, Nemám s tým problém, aby to bolo. Ide o to, ako k tomu dôjde a ak k tomu dojde, ako potom tieto kapitoly dáme bokom. Podľa mňa to bude veľmi ťažké, to niečo, na čom sa musíme dohodnúť, presne na čom sa musíme dohodnúť. Takže názory, možno so všetkými nesúhlasím, ale všetky názory, ktoré tu zazneli, musíme brať vážne, pretože to by bolo naozaj vtipné a smiešné ak by v končnom dôsledku táto dohoda padla na vyjadrení parlamentu. Myslím si, že komisia musí, ako som povedala, prísť a povedať konkrétne, detailne, aké mechanizmy sa plánuje presadiť. Ďakujem pekne. Pani Jatelmaky. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujeme komisii za poskytnuté informácie. Potrebujeme však informácií oveľa viac, skôr ako budeme môcť situáciu, aktuálnu situáciu vyhodnotiť a povedať, či je dobrá alebo zlá. Povedali ste, že čo sa týka spolupráce v oblasti reglementačnej, že bol dosiahnutý pokrok, že opatrenia jednoducho ne znížia našu úroveň. Povedali ste, že sa naša úroveň a naše normy neznížia. A tam, kde máme vyššie v akých oblastiach teda máme vyššie normy? Čo znamená tento dosiahnutý pokrok? Chcela by som konkrétnejšie informácie o bezpečnosti potravín, používaní antibiotík a ochrany spotrebiteľa. Nestačí aby sa povedalo, že budete mať vyššiu alebo nižšiu úroveň, alebo že niekto povie, že sa dosiahol pokrok, pretože to nič konkrétne nehovorí, v čom bol dosiahnutý pokrok. Takže konkrétne Takže chceme niekoľko konkrétnych príkladov o tom, v čom bol dosiahnutý pokrok a akým spôsobom sa vôbec o tarifoch ak áno, tak čo sa udialo v tejto oblasti? A tretia otázka. V akých problematikách sa nedosiahol absolútne žiaden pokrok? A ktoré veci boli ponechané na tú záverečnú časť, pretože sa jedná o veľké e, rozdiely názorové. A potom ešte dôležitou otázkou je aj to, či sú štáty viazané štáty v Spojených štátoch viazané touto dohodou. A tu by som chcela pripomenúť predchádzajúcu dohodu, ktorú sme vyjednali so Spojenými štátmi v konečnej fáze záverečnej fáze vyvstalo, že štáty Americkej federácie vôbec e, nie sú viazané a parlament to zamietol a dobre sme spravili, ale dúfam, že to e, takto nedopadne aj tentokrát, aby sme dostali až v záverečnej fáze takéto presné informácie, aby sme až v záverečnej fáze dostali informáciu o tom, či je to záväzné pre americké štáty alebo nie. Pretože ak by tomu tak bolo, tak to tu odmietneme, aspoň ja. Ak by to bolo záväzné len pre federálnu úroveň. Takže to sú moje otázky, ku ktorým by som rada počula konkrétnejšie odpovede. Ďakujem. Ďakujem, pani Gardini. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť. Dovolujem si pripomenúť, a je to zrejme aj z dnešných vystúpení, že skutočne je tu vidíme všetci, aká je e, dôležitá táto téma. A už sme to preukázali aj počas predchádzajúceho volebného obdobia, keď sme zablokovali nové potraviny, pretože ku klonovanému mesu sme nedokázali nájsť dohodu. E, už sme to vtedy zdôrazňovali, už sme takže... Nuž, v tejto chvíli sa práve, ehm, sa práve najväčšie obavy týkajú potravinovej bezpečnosti a tak ďalej. Vy ste nám ponúkli veľa informácií o jednotlivých témach. Je zrejme, ehm, podobne ako kolegyňa Girling pripomenula, že je pre Európsku úniu zaujímavé uzatvoriť e, túto obchodnú dohodu. Áno, ale pravda je tá, že i kvalita dohody je podstatná. Vieme, že tá situácia je, sa rôzni, ak porovnáme EÚ a situáciu v, spo, v Spojených štátoch, napríklad v sam, pri samotných kontrolách. Mm. Mm, na americkej strane sa skôr tie kontroly sústreďujú v tej strednej fáze e, celého reťazca u nás je mnoho záležitostí zakázaných. E, Spomeňme si, nehovorím nutne o GMO, pripomeniem len hormóny napríklad, ktoré sa využívajú v Spojených štátoch e, pri chove zvierat. Takže v Spojených štátoch 70 antibiotík sa využíva pri chove a často aj na preventívnej úrovni. Vidíte, že ide o číselné údaje, ktoré v Európe jednoducho by neexistovali. Tých, ten 70-percentné užívanie jednoducho v Európe neexistuje, pretože od roku 2006 sú antibiotika na tento účel zakázané používať. Potom uh, potom, pokiaľ ide o chlorované kurčatá, nuž, um, ani v Taliansku napríklad e, sa toto nevyužíva, pretože v Taliansku idú kurčatá hneď e, do chladničky, kde využívame veľmi, veľmi presnú metodológiu a tak ďalej. Identifikácia zemepisná, zemepisné označovanie, to oni eh, v, v Spojených štátoch neuznávajú ďalej, značky a tak ďalej. Ak by sme mohli ak by sa mohla využiť metodika vzájomného uznávania tam, kde sú normy podobné, alebo ak by sme mohli obmedziť spoluprácu v oblastiach, kde sú naše normy vzdialené, aby sme sa snažili harmonizovať. Čítam si totiž ten text a nezdá sa mi, že by ten prístup vyzeral práve takto. Mm, potravinový, poľnohospodársky sektor, pokiaľ ide v, tých, v týchto sektoroch sa, sa nepredpokladá e, mediácia a tak ďalej. Čiže myslím si, že ekvivalencia je veľmi dôležitá v týchto oblastiach. Trápi ma preto aj množstvo e, rôznych sporov, respektíve kontroverzných prístupov, ktoré môžu vyplynúť z tejto situácii. Ďakujem veľmi pekne. Grazie, ora miss Dorna. Ďakujem veľmi pekne. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Na začiatku druhého kola rokovaní, ktoré sa týkalo e, spolupráce v oblasti regulácie, e, sa ukázalo, že je možné zblíženie určitých názorov. Chcela by som jednoducho vedieť, či by ste nám mohli povedať viac o tých veciach, na ktorých sa obe strany zhodli. Európska únia trvá na tom, aby sa otázky e, GMO a rastových hormónov dostali mimo rokovaní napríklad. Ale chcel by som zdôrazniť, že je tu obrovský rozdiel názorový medzi Úniou a USA v otázky vysledovateľnosti. E, vysledovateľnosť e, je zabezpečená Eh, len do 18 mesiacov. Na druhej strane Únia od narodenia sleduje vysledovateľnosť prísnejšie. Sú tu vysoké normy ochrany zdravia zvierat, ktoré sú úplne rozdielne. Podmienky, ktoré Únia eh, navrhuje, sú neúplné. Má komisia v úmysle upresniť tieto požiadavky alebo ich rozšíriť? To bola prvá otázka. A druhé oblasti, kde máme rozdielne názory, je hodnotenie rizika konkrétne pre chemikálie napríklad. V Spojených štátoch sa hovorí o neprimeranom riziku a E, dôkazné bremeno znášajú verejné orgány, ktoré musia potvrdiť nepriateľnosť určitých látok a potom môžu zakázať určité produkty, respektíve e, nemôžu zakázať určité produkty napriek tomu, že je tu veľké podozrenie, ale nevedia to dokázať. Na druhej strane je riadenie rizika Európskej únie inakšie. Takže moja otázka znie rokovania v oblasti spolupráce v regulačných orgánoch. Predpokladajú sa tu spoločné normy pre riadenie riadenie rizika? Ak áno, v akej podobe sa bude robiť analýza alebo k akej, akému typu analýzy sa uberáme? Ďakujem pekne. Pani Šujca? Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Ja pozor... Ďakujem pekne, pán predseda. Sledujem túto tému už e, niekoľko rokov a naozaj mám veľký záujem. Aj chorvátsky občania majú o zmluvu záujem a ja sa pravidelne zúčastňujem okrúhlych stolov, kde sa občania pýtajú a ja vám teda položím tie isté otázky, ktoré kladú mne nie som proti typu, som určite za posilnenie spoločného trhu medzi oboma stranami Atlantiku a chcela by, sme, chcela by som, aby sme boli konkurencie schopnejší voči vých, ďalekému východu a podporujem to je typ vo všeobecnosti. Ale sú niektoré veci, ktoré zatiaľ ešte neboli vysvetlené. Navštívila som takisto tu čitáreň niekoľkokrát aby som si získala informácie, ale je veľmi ťažko je ísť, prejsť všetky tie dokumenty e, v krátkej dobe, možno, že v dôsledku nedostatku transparentnosti alebo utajenosti občania majú tendenciu obrátiť sa, sa chrbtom voči tej typu Takže my sme tu už mali uznesenie parlamentu, to, bola urč, to je určitý základ, ale mám tu ešte niekoľko otázok. Asi budeme potrebovať právny základ alebo zmeniť zaviesť regulačnú zmenu, aby sme mohli určité časti tejto dohody meniť a budeme musieť tým pádom meniť legislatívny rámec. Tiež dúfame, že európske normy nejakým spôsobom nebudú oslabené. A potom tu sú ešte dve veci. Je To jedna otázka je na komisii, na komisiu či bude potrebné ratifikovať TTIP v národných parlamentoch. Zatiaľ to nebolo jasne povedané. A druhá otázka je otázka nástroja na vyrovnávanie sporov investor-štát, ISDS, či na toto už máme konečnú odpoveď. To sú otázky, ktoré e, trápia občanov a takisto je otázka pesticídov a prostriedkov na ochranu rastlín. Dúfam, že ani v tomto neustúpime z našich noriem. Ďakujem pekne. E, pani Gutelant, ďakujem pekne. Chcela by som poďakovať eh, komisii za, máme tu, za to, že máme možnosť vymeniť si názory. Ja som jednou z členov skupiny, ktoré si myslí, že je dobre dosiahnuť dohodu ale momentálne je množstvo otázok, ktoré ešte nebolo zodpovedaných. My jednoducho potrebujeme viac informácií, kým sa budeme môcť e, rozhodnúť. Betramená bezpečnosť, e, antibiotika, chemické látky, GMO, e, životné podmienky zvierat a tak ďalej. Čiže už pani, pani Jatemaki to jasne povedala, potrebujeme oveľa detálnejšie odpovede, prvnež budeme môcť tomu zaviať stanovisko pretože to nestačí len povedať, že ide to už do správnym smerom. Keď sa pozrieme, ako sa to momentálne vyvíja v prípade polnohospodárstva, um, ehm, pokiaľ ide o prevenciu, antibiotík a podobne, to sú, všetko súvisí aj s životným prostredím, verejným zdravím a podobne. To sú veci, ktoré riešime každý deň. A tu európska politika v oblasti chemických látok musí byť posilnená a zlepšiť sa v prospech životného prostredia a zdravia vo všeobecnosti. A toto robíme v Európe a v Amerike, ako keby sme išli opačným smerom. E, tam sa nesnažia chrániť alebo zlepšovať normy, takže my potrebujeme naozaj faktické informácie, pokiaľ ide o tie oblasti, ktoré sa týkajú nášho výboru. A potrebujeme viac in- stretnutí s komisiou a výmeny názorov v budúcnosti, ale tak vám ďakujem za to, že ste dnes prišli. Ďakujem teraz e, pani Evi. Ďakujem veľmi pekne. A ja som chcela využiť túto príležitosť a položiť otázku komisii. V prvom rade mi dovolte konštatovať, eh, že eh, sa málo hovorí o tejto dohode v súčasnosti. V Taliansku napríklad eh, skoro vôbec občania budú tými prvými, ktorí budú pocitovať účinok tejto dohody, ale vôbec sa s nimi o tom nehovorí. Pokiaľ ide o dopadovú štúdiu, ktorú sme si mali možnosť prečítať, Nuž e, tam sú rôzne scenáre, e, vy tam ponúkate určité výsledky, respektíve potenciálne výsledky a mnohé z nich podľa mňa môžu viesť k narušeniu našich európskych štandardov. Ja myslím, že už sme to veľakrát povedali. E, tých, tých aspektov je, je nepreberné množstvo a Komisii sa chcem spýtať konkrétne na klauzulu ISDS. Pripomeniem uh, jednu kauzu firmy Monsanto a um, a ohľadne vloženia, možného, možného vloženia potenciálne kan, kanciro, kan, karcinogénnych látok. Čiže ja by som sa um, chcela spýtať uh, komisie, ako je pravdepodobné, respektíve ako vy to vnímate, že podobná klauzula by sa mohla vyskytnúť aj tu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, teraz odovzdáme slovo. Tieto otázky, ktoré tu odzneli od kolegov a teraz eh, dávam slovo komisii, aby na ne zodpovedala. Ďakujem pekne. Ďakujem vysokému počtu europoslancov, ktorí v mnohých prípadoch položili naozaj pádne otázky a musím sa musím uznať, že toto je uh, ja som opustil univerzitu v, eh, pred 25 rokmi, ale toto je pre mňa také uh, naj, najbližšie k tomu skladaniu skúšok už po toľkých rokoch a my sme už e, z, z, od začiatku rozhovorov e, chcel by som zdôrazniť, že to, čo povedali poslanci, my naozaj to e, v, v, poskytujeme ďalej našej administratíve. Sú tu aj so mnou štyria či piati kolegovia z príslušných odborov, a je to jasné naša povinnosť aj voči vám, aby sme e, informácie internalizovali a zabezpečovali e, follow-up. A ja a páčilo sa mi to, čo povedal pán Balco, ktorý požiadal o úprimnú odpoveď na jeho otázky a ja sa presne o to pokúsim. Pýtali ste sa na súvislosti tejto zmluvy s americkými voľbami. Um, Áno, je pravda, že tí dvaja najpreminentnejší kandidáti na úrad prezidenta, tak pán Trump ako aj Hillary Clinton za demokratov naozaj sa výrazne vyjadrujú k americkej obchodnej politike viac e, vo vzťahu k transatlantickej zmluve, než doteraz bolo dosiahnuté, ale určite aj pán Trump povedal, že by ich to chcel opätovne otvoriť, čiže toto sú veci, ktoré budeme intenzívne sledovať, ale zároveň táto administratíva je plne zaviazaná tomuto projektu, ktorý sme spoločne spustili a ako som povedal už predtým, chcú e, alebo boli by radi, či by sme to mohli dokončiť tohto roku, no to sa ešte ukáže, či sa to dá, ale aspoň takto sa vyjadrili na verejnosti. Pamätám si zo stretnutia s pánom Dorfmanom minulého roku, keď mi vysvetloval, že v Rakúsku si pestuje e, jablka a že zvykol eh, predtým eh, eh, vyvážať jablkový džús do Ameriky, ale nedajú sa vyvážať jablka kvôli tomu, že je to komplikované a ja som povedal, že áno, e, že tu bola legitímna sťažnosť z jeho strany, pretože naozaj je tu veľmi zdlhavý byrokratický proces v oblasti vývozu e, ovocia a zeleniny a, a naši negociátori pri, často pripomínajú Američanom, že tento čas je oveľa e, dlhší, než e, koľko u, trvá Európskej únii udeliť e, licenciu na dovoz produktov GMO. E, Takže sťažnosť, že to trvá veľmi dlho, pre Američanov schváliť GMO, že to všetko aj ešte k tomu nevedecké. My naozaj môžeme im povedať, že my teda potvrdzujeme, že ako dlho to trvá z ich strany vo vzťahu k jablkám a hruškám. A sú tu rôzne opatrenia, protiopatrenia, napríklad aj Ruskej federácie pred doma rokmi a stále sa nám ešte nepodarilo získať e, pozitívny výsledok napríklad. Ale vidíte opäť, aj toto potvrdzuje, aké komplikované sú tieto rokovania, pretože my e, si uvedomujeme, e, že tí z vás, ktorí nebožú, e, že nechcete, aby sa znižovala e, miera ochrany alebo noriem, to ani nikto nechce. E, ale my máme takisto aj povinnosť, aby vaši eh, producenti mali dobrý prístup k zahraničným trhom a o tomto vlastne tieto rokovania sú. Vo všeobecnosti mnohí z vás požiadali eh, alebo pýtali sa na otázku o mieru um, ochrany a miera ochrany je ustanovená zákonodarcami a nie tými, ktorí negociujú ten typ. My e, máme e, regulačné, máme zákonodarcov na oboch stranách Transatlantiku a vidíte to aj v e, TTIP to je Euró- bude americká pozícia ako aj európska pozícia, že zákonodarcovia musia byť autonómni a zvrchovaní vo svojom práve v hľadiska určovania miery ochrany. Vrátanie toho, na čom záleží tomu tejto snemovni. Takže my tu nič nejdeme meniť. My nejdeme vytvárať spoločný vnútorný trh e, so Spojenými štátmi, tak ako máme v Európe. Tu je obrovský rozdiel. My sa snažíme podporiť regulačnú spoluprácu, tak aby sme znížili alebo odstránili tie zbytočné bariéry. Je tu aj rozdiel medzi necelnou bariérou, ktorá je zbytočnou duplikáciou a predstavuje zbytočný extra náklad pre Európu a tým naše služby a e, tovary sa stávajú menej konkurencieschopnými a rozdiel tými necelnými bariérami, ktoré sú vyjadrením demokratických e, volieb alebo rozhodnutí, ktoré si príjima Európa a je tu množstvo oblastí, ktoré spadajú pod tento výbor a mnohé z nich ste vyspomenuli v vašich vyjadreniach, a kde máme aj rôzny prístup. A my sme to aj povedali počas rokovaní. My sme povedali, že naša základná legislatíva pre GMO, o tom sa nebude diskutovať my sme vysvetlili, že nie sme e, za rokovanie o tom, aby sme diskutovali alebo e, vôbec dovážali e, hovedzie meso, ktoré, ktoré mm, bolo použité hormóny a podobne. Čiže tu sú jasné parametre, týchto rokovaniach. My sme ich aj zverejnili, aj naši komisári sa k tomuto verejne vyjadrili a môžete nás za to brať za zodpovednosť, pretože môžete vidieť aj v texte, ktorý sme my predložili, všetko je vám k dispozícii, môžete si preskúmať, prečítať, všetky návrhy sú k dispozícii pre europoslancov v tej čitárni a vrátanie konsolidovanej formy, ktorá obsahuje takisto aj americkú pozíciu. Naše návrhy sú na webovej stránke v podstate. Čiže niekto, kto povie, že to sú tajné rokovania, naozaj e, hovoria pravdu, pretože my už po mnohé mesiace sme, alebo pred mnohými mesiacmi sme už dali všetky naše návrhy na webovú stránku a my sme všetko toto vrátanie amerických návrhov poskytli do čítarne A čítarne sú k dispozícii už aj v jednotlivých členských štátoch od Vianoc, čiže už sú 23 členských štátov, myslím, že 4 ešte chýbajú, ale 23 už vytvorilo národné čitárne, kde sa môžu preskúmovať tieto konsolidované texty a tieto sú k dispozícii aj národným poslancom. Čiže nie sú k dispozícii len vám, ale aj vaši kolegovia v národných parlamentoch si môžu pozrieť tento konsolidovaný text a ak sú nejaké ustanovenia v textoch, ktorými vy či vaša strana e, nesúhlasíte, môžete sa k tomu vyjadriť. Ja by som len prešiel cez viaceré pripomienky, ktoré viacerí z vás uviedli a ja sa pokúsim byť čo naj... Pán Paláš, v otázke. E, sú to zahraniční konzultanti, čiže bude to nezávislá správa e, títo konzultanti majú voľnú ruku, môžu sa zoznámiť s rôznymi e, kapitolami. Bude to kvalitatívna aj kvantitatívna analýza. Čiže cieľom tejto správy, ktorá bude mať niekoľko stoviek strán, bude kvalitatívna ako aj kvantitatívna analýza účinkov takejto dohody pri jej realizácii a samotná štúdia vychádza aj cez špecifické sektory, teda napríklad sociálne práva, námorný sektor, nejaký tucet, identifikovali sme tam nejaký tucet sektorov či otázok, ktoré podľa nich sú v centre udržateľného E, do, udržateľnej dopadovej štúdie. Tu je rozdiel medzi dopadovou štúdiou takou bežnou, čo je e, skôr kvantitatívna a tu sa hovorí o e, štúdie dopadov udržateľnosti. Tu je väčší dôraz teda aj na kvalitatívne aspekty takejto dohody. A samozrejme my ako komisia, my robíme všetko preto, aby sme mohli poskytnúť dohodu, ktorá bude najlepšia v porovnaní s ostatnými, ktoré sme už vyrokovali. A to je kvalitatívne. Nie je to len otváranie trhu, ale ide aj o to, aby táto dohoda v podstate, táto dohoda je pre nás prostriedkom na šírenie určitých hodnot, aj keď máme veľké rozdiely medzi Európou a Spojenými štátmi, ale rozdiely medzi nami a Spojenými štátmi sú oveľa menšie, ako viete, keď to porovnáme napríklad s inými obchodnými partnermi India, Brazília, Čína alebo Ruská federácia napríklad. Pokiaľ ide o pani Miller a jej otázku, Mali sme tu teda text, ktorý sme predložili aj americkej strane v decembri. A zahrania záväzky trvalej udržateľnosti lesníctva, obsahuje záväzky bojovať proti nelegálnemu výrubu dreva, tiež obsahuje aj požiadavky na trvalodržateľnú lesnú správu a tiež, aby sa tieto požiadavky požadovali od tretich krajín. Čiže my sa snažíme zavádzať do TTIP nové ciele, pokiaľ máme spoločné ciele so Spojenými štátmi. Pán sa páči vaša otázka. Ja dúfam, že som už eh, jasne vymedzil rozdiel medzi tarifnými a netarifnými prekážkami. Ide skutočne o eh, rozdielnosť prístupov k jednotlivým aspektom. A musím povedať, že aj, o, aj po dohode budú isté rozdiely. Cieľom dohody, zámerom dohody nie je znižovanie hodnot, ktoré si váži parlament a rada. Pokiaľ ide o implementáciu dohody v prípade ekvivalentnosti či vzájomného uznávania, to ešte bude musieť byť parlamentu predložené určite to nebude súčasťou nejakého technokratického procesu, ale bude to predložené parlamentu na posúdenie a myslím, že môžem povedať, že, tá, že i tu existuje rozdielnosť prístupov, pokiaľ ide o našu stranu či americkú stranu. Potom, pokiaľ ide o to, kde sa práve nachádzame, pokiaľ ide o investície. Ja viem, že v rámci parlamentu prebehli dlhé diskusie, ide o otázky, ktoré sa prejednávali aj na verejných fórach. Um, po konzultáciách, súčasťou ktorých boli zúčastnené strany, hlavní aktéry, občianská spoločnosť, členské štáty. Ja len chcem pripomenúť, že členské štáty sú hlavnými depozitármi takýchto dohôd. My sme na základe tohto pripravili úplne novú platformu na riešenie sporov a podľa nás ide o transformáciu. Nejde o uh, nejde o nejakú mm, evolučnú zmenu v porovnaní s pôvodným ISDS, ale ide o transformačný prístup, ktorý sme si zvolili a my, sme, my teraz plánujeme tento nový prístup v kontexte toho, že právo reglamentarizovať je plne zakotvené v kapitole o mechanizme riešenia sporov a arbitráže. Čiže je to To znamená, že členovia nebudú môcť dezignovať sudcov, ale vymenuje ich vláda a títo sudcovia budú pri, pridelovaní náhodne na jednotlivé prípady a bude potom príležitosť opravného prostriedku. A ak to skombinujeme s explicitným potvrdením práva regulovať, je podľa nás tou najprimeranejšou reakciou, najprimeranejšou reakciou na hľadanie rovnováhy pri takýchto nástrojoch. Podľa mňa sme zareagovali aj správnym spôsobom na pozíciu občianskej spoločnosti k tejto téme. My sme to takto navrhli a vo februári práve počas rokovaní sme americkým partnerom vysvetľovali, prečo podľa nás takto vyzerá rovnováha a prečo je dôležité sa pridržať tejto rovnováhy a ja myslím, že to nie je tajomstvo, keď vám teraz poviem, že sme im povedali, že je to aj názor parla- Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o e, otázku investičnej ochrany. A tak ste nám to v uplynulých mesiacoch aj tlmočili. A samozrejme, toto všetko bude v závere ešte predmetom skrutinia a schvaľovania z vašej strany. Pán Poc, vy ste sa pýtali na zachovávanie dôvernosti ja som e, odpovedal, pokiaľ ide o prístup k textom, ale vy ste sa zároveň pýtali aj na potenciálnu asymetrickú povahu rokovaní. Áno, je to pravda, že Amerika je federálnou krajinou, ale pokiaľ ide o obchodnú politiku, i my v EÚ sme kvázi federálni, čiže uh, Čiže budeme, budeme na rovnakej úrovni dve ekonomiky, ktoré majú porovnateľnú veľkosť a porovnateľnú mieru rastu, potom to bude závisieť na, na našej kapacite um, konať jednotne s členskými štátmi a samozrejme vy sami potom posúdite povahu tejto dohody a ja rozumiem tomu, čo hovoríte ohľadne uh, rovnováhy záverečnej dohody a mnohé členské štáty sa, sa vyjadrili v tomto zmysle. Volali po potrebe vysokých štandardov, vysokej, e, vysokej miery rovnováhy a potreby budúcich výsledkov, ktoré našim občanom prinesú ekonomický rast a zamestnanecké miesta. Delegované akty sú nástrojom, ktoré budú využívané takisto. Pokiaľ ide o nižšiu než federálnu úroveň v Spojených štátoch, no, mnohí z vás ste položili túto otázku. Po tom, čo dôjde k uzatvoreniu TTIP a následne po ratifikácii obomi stranami americká vláda prevezme zodpovednosť za implementáciu dohody na všetkých úrovniach svojej vlády. To znamená táto dohoda bude obsahovať záve, záväzné opatrenia k riešeniu sporov a pokiaľ, e, teda pokiaľ by nedošlo k naplneniu záväzkov na inej než federálnej úrovni. Ale to znamená, že nie sú oblasti politiky, ktoré sú v právomoci jednotlivých amerických štátoch, podobne ako je to v Európskej únii. Sú oblasti, ktoré nie sú v právomoci EÚ. To znamená, že otázka znie skôr, aké záväzk, o akých záväzkoch možno negociovať so Spojenými štátmi v oblastiach, kde je právomoc v rukách nižšej než federálnej úrovne. Ako viete, že je to veľmi dôležité, najmä pokiaľ ide o verejné obstarávanie, ehm, kde, kde európsky uchádzači kde európsky uchádzači samozrejme e, potom sa stretnú s, e, s nižšou než federálnou úrovňou. Takže tieto otázky bude treba riešiť a To isté platí aj pokiaľ ide o uznávanie odbornej kvalifikácii. Často e, v Spojených štátoch sa tak deje na úrovni štátov. A my máme e, jednotný trh, ale niekde členské štáty zkrátka tieto aspekty regulujú. Súčasťou rokovania je preto hľadať tú správnu rovnováhu, rovnováhu, za, rovnováhu medzi právomocami, na jednotlivých úrovniach a jednoducho sa snažíme získať výsledky aj v týchto oblastiach, ktoré budú e, záväzné v dohode. Ale ako náhle budú zakotvené do dohody, do legislatívy, tak potom, potom sú záväzné aj na subfederálnej úrovni a tí, ktorí uh, E, poznáte americký systém, viete, že sú veľmi, veľmi precízni, pokiaľ ide o právne uplatňovanie. K výsledkom hovorím, v súčasnosti vynakladáme obrovské úsilie na koncipovanie textov. Do leta preto vy a členské štáty budete mať možnosť sa pozrieť na to, aký prístup sme si v tom, ktorom sektore zvolili. Áno, tie prístupy sa rôznia, sami ste to povedali, pretože prístup k chemikáliám bude iný než prístup k, auto, k bezpečnostným normám pri automobilových vozidlách alebo, ja neviem, pri inšpekcii tovární. Riešime preto, čo je možné v rámci kontextu, respektíve v rámci obmedzení, kde sú isté rozdiely pri vyplývajúcich z politiky vrátane tých, o ktorých ste i vy v parlamente hovorili. A kde prevládajú takéto rozdiely? Dobre, budeme sa snažiť s tým žiť. Ale kde sú rozdiely, ktoré nemajú nejaký ktoré nemajú význam v tom zmysle ako napríklad bezpečnostné normy, a ak by ste sa cítili menej bezpečne v americkom aute, ak, ak teda ten bezpečnosť, ak, ak teda bezpečnostná norma je tá istá, ale viedla by k obrovským nákladom pre krajiny, pre, pre, pre spoločnosti, ktoré vyrábajú auta a ktoré teda exportujú, Čiže sú oblasti, kde je nepotrebná duplikácia regulácie, ale samozrejme treba aj uľahčiť výmenu informácií medzi tými, ktorí regulujú, aby sme tu, aby teda tu bola tá úroveň, aby mnohí, mnohí ste povedali, že sú tu ak sú, že sú tu veci, ktoré sú rovnaké, ak by sme mohli mať ak by mohli naši regulátori spolupracovať efektívnejšie, rýchlejšie, alebo ak nám to, ak, ak, ak, ak nám to umožní nakupovať e, generika na trhu lepšie, rýchlejšie, aby sme rýchlejšie mohli a za kratší čas mohli získať e, lieka, lieky pre našich občanov, pretože sme uľahčili proces schvalovania, tak potom to je, to je, to je prínos. Pýtali ste sa eh, na tarify. Áno, my máme pocit, že ide o oblasť, kde sa nám podarilo zájsť pomerne ďaleko a blížime sa k záveru. Ten pokrok nebol jednoduchý, budem naozaj úprimný. V niektorých oblastiach eh, sú, eh, nás čakajú ťažké rokovania, najmä v oblasti prístupu na trhy. To je vlastne chlieb s maslom všetkých obchodných rokovaní, keď sa pozriete aj dozadu, ale ide najmä o hľadanie správneho prístupu, pokiaľ ide o obstarávanie, otváranie tam, tamto otváranie trhov je naozaj nelahké a e, vyžiadalo si to obrovské, obrovské množstvo času, čiže či na našej strane alebo na americkej. Pani, Dona, pani Dornános, vy ste sa pýtali na vystopovateľnosť. Máte pravdu, sú rozdiely, pokiaľ ide aj o e, blahobyt zvierat, e, respektíve zdravie zvierat. Áno, cez TTIP sa ale snažíme o pokrok. Neznamená to, že to bude revolučné, skôr evolučné, ale keď sa pozriete napríklad na naše návrhy v oblasti blahobytu zvierat, využívanie, používanie antibiotík či ďalšie oblasti, ktoré, ktoré sú v právomoci tohto výboru, tak uvidíte, že sa naozaj snažíme o, o pokrok v pri rokovaniach s našimi americkými partnermi. Pokiaľ ide o parametre dopadových štúdií, Celkový princíp, ktorého sa pridržame, je, že to necháme v rukách regulátorov, aby to rozhodli, teda my, obchodní my, ktorí negociujeme, sa toho nebudeme dotýkať, potom e, to bude v rukách e, nego, e, teda regulátorov, regulačných orgánov, ktorí sa budú venovať jednotlivým mechanizmom vzájomného uznávania a ekvivalencie. Mechanizmy budú samozrejme v príslušnom čase postúpené vám na posúdenie alebo buď teda v rámci dohody, alebo následne Pani Ivy. E, pesticídom. Ja rozumiem tomu tak, že teraz je to v rukách členských štátov, ktoré schváľujú nie je, nefunguje to na úrovni komisie jednoducho. Zatiaľ v v tejto fáze. Ja dúfam, že som pokryl, zodpovedal na všetky otázky. Neviem, či som urobil skúšku, ale snažil som sa to povedať na vaše otázky. Ja i moji kolegovia sme vo vašich rukách a mm, odpovieme na akékoľvek otázky aj bilaterálne, či priamo naši, v rámci našich útvarov potom. Ďakujem veľmi pekne komisii za vysvetlenie. Ja som presvedčený, že náš výbor veľmi podrobne bude agendu TTAP ďalej sledovať. Poďme k šestke. To je príprava povolebnej revízie MFF 2014-2020. Nech sa páči, tí, ktorí si želáte opustiť miestnosť, poprosím vás, aby ste tak eh, učinili potichu. Komisia, myslím, že aj mimo miestnosti môžete diskutovať. Komisia, ďakujem veľmi pekne. E, poprosím vás ale, aby ste si vydiskutovali jednotlivé otázky mimo sály. Hneď e, odozdávam slovo pánovi Gambusovi za EPP, ktorý je spravodajcom. Vážený Kolegovia, poprosím vás, e, opustite miestnosť, pokiaľ nezamýšľate zotrvať. Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia, pán Juncker povedal e, v Štrasburgu, keď prezentoval jednotlivé línie komisie, že revízia MFF by mala byť využitá na to, aby e, boli prosvedky namierené na tvoj pracovných miest, rast a konkurencieschopnosť. A ja som na základe tohto predpokladu pripravila aj návrh, e, návrh správy. Som veľmi povďačný e, vopred všetkým príspevkom. Snažil som sa o vyváženú prvú verziu textu. Um, Tých cieľov, ktoré pred nami stoja, je veľa, ale je dôležitá, mm, je, pán predseda prerušuje. Prepačte, pán spravodajca, prosím vás pekne, tí, ktorí chcete diskutovať, nech sa páči, urobte tak mimo sály. Pokračuje pán správodajca. Hovorím, že tých cieľov je niekoľko. Je však dôležité, aby sa finančný rámec implementoval v rámci stratégie 2020, nezabúdajúc na, na COP21. Klimatické zmeny sú hrozbou pre celé, pre celé, celé ľudstvo a preto sa domnievame, že musíme zanechať ďalším generáciám lepšie dedičstvo. Musíme vytvoriť priestor, ktorý bude priaznivý rastu, priaznivý prerast. Ehm, naše bohatstvo spočíva aj v našej prírode. Netreba zabúdať na zachovávanie e, prírody Takže tie projekty, ktoré sa týkajú obehového hospodárstva, práve vychádzajú z tejto koncepčnej myšlienky. Boj, boj za lepšie prírodné prostredie môže byť kompatibilný s finančnými cieľmi a musíme byť schopní zabezpečiť e, blahobytný štát pre našich občanov. Čiže e, tá rovnováha je našim cieľom. Program LIFE e, je toho odrazom. Mne sa, mne sa zdá, že tie, že tie tri podmienky, o ktorých pán Juncker hovoril už v sebe, a teda ekonomický rast, práca, konkurencieschopnosť a tak ďalej mm sú i ďalšie programy, na ktoré nemožno zabúdať. A viete, že aj nedávno náš výbor predsa diskutoval o mnohých z týchto programov. Budeme potrebovať multidisciplinárne úsilie e, na, na boj proti jednotlivým negatívnym aspektom, ktoré ovplyvňujú naše ekosystémy. Musíme musíme naozaj venovať úsilie a prierezové, prierezové zdroje na zlepšenie našich ekosystémov. Mm, pri príprave stanoviska ne, netreba e, zabúdať ani na Health for Growth program a ne, musíme byť pripravení brať do úvahy rôzne aspekty. Európa, mm, v ani Európa nie je imúnna voči rôznym rizikám, ktoré vyplajú z verejného zdravia. Vieme, že napríklad ani, ani vírus Zika sa nepodarí vyriešiť do zajtra. Preto, preto apelujem na, ehm, na to, aby boli venované príslušné zdroje na boj proti, tý, proti týmto hrozbám. Hmm. Chcem ešte uviesť e, jeden zo záverečných bodov môjho stanoviska. E, roky, roky krízy zanechali nielen veľkú ekonomickú nerovnosť, ale aj menšiu nadobudaciu schopnosť v jednotlivých rodinách ktoré, ktoré viedli k podvýžive napríklad e, aj starších osôb a tak ďalej, pretože ich penzie boli, boli jednoducho zmrazené. Preto nezabúdajme, nezabúdajme na dostatok zdrojov, ktoré sú dôležité z pohľadu boja proti podvýžive. Revízia, e, revízia by mala slúžiť aj na zlepšenie Um, nášho prostredia a blahobytu. Hovorím, ide o prvú verziu a som plne k dispozícii tieňových spravodajcov a ďalších kolegov a teším sa, že spoločne skvalitníme túto verziu. Ďakujem veľmi pekne. No a za SAD, gramatiky, z nich sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, je mi cťou, že môžem tejto diskusii prispieť. Pán Gambus skutočne zameral svoje úsilie na otázky, ktoré sú dôležité z pohľadu rozpočtu. Dovolte mi snať jeden taký všeobecný bod. Vieme, že pokiaľ ide o environmentálnu či ekolegislatívu, veci sa menia, najmä z pohľadu globálnej dohody e, na účely boja proti klimatickým zmenám. ETS ehm, e a, alebo práca, ktorú vykonávame my. Vzhľadom na ekonomickú krízu, ako nám pán spravodajca pripomenul, implementácia environmentálnej legislatívy v EÚ bola E, fragmentovaná a neadekvátna. Program live samozrejme má svoje miesto, ale myslím, že by sme mali hľadať efektívnejšie metódy na podporu programu live a to pri vynaložení maximálneho úsilia. Je tam niekoľko úrovní, samozrejme na, e, na úrovni EÚ môžeme mať svoje vlastné ciele do roku 2030, ale globálne nás stále viažu ciele Parížskej dohody. To, to je napojené aj na financovanie, ehm, aj pomoci rozvojovému svetu vo výške 100 miliard ročne. Emisie emisie, znižovanie emisí CO2 budú veľmi, bude veľmi dôležité. Potom priebežná revízia MFF je pre nás dobrou príležitosťou vykonať našu prácu, urobiť to, čo je potrebné, ubezpečiť sa, že budeme naozaj mať možnosť dostať svojim záväzkom a že lebo v opačnom prípade potom môže nastať to, že jednotlivé záväzky nebudú naplnené. Keď, keď myslím na tých 100 miliárd pre rozvojový svet um, každoročne, nuž to je, to je vysoké číslo. Naozaj musíme aj sledovať jednotlivé veci, ktoré im prisudíme rozpočtové položky, pretože členské štáty možno, že niekedy budú, sa, budú v pokušení si um, popresúvať jednotlivé kapitoly. Um, naozaj buďme opatrní, dávajme si pozor, aby sa tak neudialo. Aj v prípade Grécka napríklad. Ja myslím, že náš výbor musíme diskutovať aj o vlastných zdrojoch, nezabúdajúc na základný princíp, ktorým je znečisťovateľ platí. To určite nám pomôže aj pri pomoci Takže ďakujem veľmi pekne. Ja apelujem na spoluprácu. Then Julie Gerling. Julie. Ďakujem pekne. Julie, nech sa páči, Zajcer. Ja by som chcel niekoľko všeobecných pripomienok k viacočnému finančnému rámcu. My na našej skupine sme presvedčení o tom, že žiadna zmysluplná organizácia si nestaví rozpočet na 5 až 7 rokov bez toho, aby si uvedomila, že niekedy v tom období ho bude potrebné upraviť. Ale jednoznačne sme sa vyjadrili k tomu, že to, tá úprava sa nemá týkať celkových e, finančných prostriedkov a preto navrhujem, aby sme teda diskutovali nie o navýšení finančných prostriedkov, aby sme diskutovať o tom, čo spravíme s tými peniazmi, ktoré členské štáty dali k dispozícii v dohode s komisiou a aj s parlamentom. Takže my hovoríme o tom, že tieto celkové výšky by sa nemalo o nich ďalej rokovať, ale my by sme chceli vyzvať, aby sme si jednoznačne radikálne premysleli to, čo spravíme v rámci jednotlivých obálok v jazočnom finančnom rámci, pretože v našom konkrétnom rozpočte máme viac ako ktokoľvek iná organizácia, ktorú poznám z národnej vlády. Máme celú škálu tzv. Uh, um, posvetných kráv, ktorých sa nechceme dotknúť, bez ohľadu na okolnosti, okolnosti ako stále väčší význam klimatických zmien, okolnosti ako e, problematika utečencov. Samozrejme, toto musíme prioritizovať pri rozhodovaní o tom, ako vyhradíme finančné prostriedky ale určité oblasti, ktoré považujeme za absolútne nedotknutelné, podľa mňa nie sú nedotknutelné. Avšak to neznamená, že spochybňujem 20 rozpočtu, ktorý bol dohodnutý v rámci viacročného finančného rámca na aktivity pre e, boj proti klimatickým zmenám. Ja si myslím, že to je potrebné, ale musíme sa pozrieť na to, ako použijeme tieto peniaze, aby sme ich použili rozumne, tak aby sme nimi dosiahli to, čo chceme dosiahnuť. Takže zhrniem to som presvedčená o tom, že peniaze alokované v jažnom finančnom rámci máme. Vítam naozaj dôkladnú diskusiu o tom, ako sú alokované, ako by sme ich mali minúť, ale aby sme odolali akékoľvek pokusom meniť celkovú výšku obálok dohodnutých v roku 2013. Tá dohoda sa rodila veľmi ťažko a mali by sme sa jednoducho pridržať. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. Pán, pán Storvals. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem aj spravodajcovi, hovorí pán Torvalds. Čo sa týka jednotlivých obmedzení rozpočtu, v podstate tie stoja vždycky v centre problému. Problémov, ktorý momentálne čelí Európska únia. Čiže nech už by sme chceli robiť čokoľvek, musíme pristúpiť k rozpočtovým obmedzeniam konštruktívne. Obyčajne všetky problémy vnímame v dobrým úmyslom a všetci zároveň si uvedomujeme veľmi dobre, kam nás ľahko tieto dobré úmysly povedú. Pretože dobrý úmysel nestačí, asi potrebujeme aj konkrétne kroky, skutky, aby sme tieto dobré úmysly premietli do praktických krokov. Našim cieľom v tejto veci je pomôcť rozpočtovému výboru v navigácii aj ohľadom otázok životného prostredia. A preto navrhnem viacero pozmeňujúcich návrhov. Ja by som e, žiadal, aby vo svetle Parížskej dohody a článku 19 MMF e, sme navýšili finančné prostriedky. Takisto potrebujeme nové pravidlá pre štrukturálne fondy, preto aby sme uľahčili dosiahnutie cieľov v rámci klimatických zmien. Zároveň potrebujeme celkový prehľad o používaní alokácií a efekt, mať efektívnejší prehodnocovací mechanizmus. Navyše, podľa mňa je vhodné pýtať sa, čo znamenajú omeškané platby, ako to funguje, v programoch pre životné prostredie a či tieto omeškané platby vedú k problémom v oblasti ochrany životného prostredia. A na záver, všetci si spomínate komplikované diskusie, ktoré sme mali o FC. Asi by bolo dobré vyhodnotiť, ako kráť zistenia v horizonte 2020 vplývajú na environmentálne programy, pretože je tu zrejme riziko toho, že dobre presunuli sme určité finančné prostriedky z horizontu 2020 do FC a dopad na environment by mohol byť negatívny. Takže to sú také zásadné otázky, ktoré mám a už vopred ďakujem spravodajcovi za nadchádzajúcu dobrú spoluprácu, ktorá uľahčí potrebné zmeny. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kto sa chce vyjadriť? Niekto z poslancov? Ďakujem pekne pán predseda, hovorí pani šajfer pierek Keď sme mali dohodu o klíme, Eh, vyvolalo to veľmi pozitívne nálady v Holandsku. Všetci povedali, že to je dobré, že to povedie k tvorbe množstva pracovných príležitostí, ale samozrejme teraz eh, už sa v podstate situácia ukludnila. Teraz zvažujeme EFSI, Európsku investičnú banku, ale zatiaľ sme sa ešte nedostali k detailom E, zdá sa, že informácie na tej detailnej rovni sú také e, len útržkovité, takže to by bolo potrebné si objasniť. Druhá vec, mám aj pozmenujúci návrh na túto tému. Všetky sektory musia byť s nimi, musí byť s nimi zaobchádzané rovnako ale je tu aj konkurenčná pozícia medzi jednotlivými štátmi. Napríklad v Holandsku v polnohospodárstve mnohí ľudia Eh, investovali obrovské peniaze do dobrých podmienok zvierat. Samozrejme, ľudia investovali, ale je ťažké eh, potom eh, to porovnať, keď iní neinvestovali. A to je dôležité aj v súvislosti s Natura 2000 a podobne. Polnohospodári pretože aj o nich ide. Tu hovoríme o obžive ľudí, o rodinných farmách a o tom, či prežijú dlhodobo. Pre všetky malé farmy a rodinné farmy. Samozrejme, tým ide o to, ako to celé dopadne. Takže v tomto zmysle budem podporovať kolegov. Ďakujem. Slovo dáme komisii, ak sa chce vyjadriť. Nikto za komisiu? Prajem všetkým príjemný dobrý deň. Manfred Rosenstock, DG Envy. Len kratučka pripomienka, keďže komisia ešte nepredložila návrh o revízii viazočného finančného rámca. Vnímame túto revíziu ako príležitosť pokračovať v reformách a implementovať politické priority, ktoré boli dohodnuté na 7-ročné obdobie s cieľom stimulovať rast a hospodárskú obnovu a riešiť interné a externé výzvy, ktorým čelíme. do trešie diskusiách zazneli niektoré z nich. E, predpokladá sa, že návrh predložíme do konca tohto roka, návrh revízie viazočného finančného rámca návrh správ, návrhu správu hovoríte o veciach ako iniciatáve zamestnaných mládeže a je pravda, že do polovice roku 2016 a teda do polovice tohto roku viaceré relevantné vstupy, napríklad prvé hodnotenie tejto iniciatívy, by už mali byť v dispozícii, takže vás požiadam o strpenie, kým niečo navrhneme. Čo sa týka vášho návrhu stanoviska, samozrejme za ďakujeme aj z pohľadu environmentálneho. E, tu sú dôležité veci, o ktorých hovoril spravodajca, ale aj ďalšie dôležité veci, o ktorých hovorili ostatní poslanci, ktorí sa vyjadrili. Samozrejme, to všetko náležite zohľadníme pre príprave návrhu ešte tento rok. Spomenuli ste otázku E, zaintegrovania Horizontu 2020, otázku reformy štrukturálnych fondov, polnohospodárska politika, takisto tu zaznela. E, všeobecne sa dá povedať, že e, okrem špecifických programov ako LIFE, efektívne využívanie zdrojov, klíma, obehové hospodárstvo, balík, ktorý bol schválený v decembri. Vo všetkých týchto veciach e, sa e, spomína aj životné prostredie a to sú dôležité komponenty rozpočtu. To je asi všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo dostane spravodajca na posledné pripomienky. Ďakujem. V prvom rade by som chcel poďakovať všetkým kolegom za vystúpenia. Budeme pracovať spoločne a ja verím, že sa budeme môcť dohodnúť. Myslím si, že naše názory, naše pozície sa až tak nerôznia. Pani Girling, ja si myslím, že pokiaľ ide o všeobecné zdroje, nuž, e, nuž e, to sa netýka tohto stanoviska, ale samozrejme a istým spôsobom to istým spôsobom sa to týka celé tejto diskusie, aj tie tzv. E, sveté kravy, o ktorých ste hovorili. Um, um, myslím si, že nás čaká v nadchádzajúcich týždňoch istá práca. Um, musíme, musíme sa snažiť navigovať um, správne a pani Rejer, vy ste, uh, vy ste, myslím, položila otázky a komisia na ne z väčšej časti zodpovedala. Takže teším sa na ďalšiu spoluprácu so všetkými. Ďakujem. Thank you very much. I have to... Ďakujem pekne. Pripomeniem harmonogram, lehota na pozmeňujúce návrhy 5. apríl, hlasovanie v NV výbore 26. apríla a v rozpočtovom výbore 15. júna. Teraz môžeme prejsť na ďalší bod nášho programu, ktorým je správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o dosiahnutom pokroku pri vytváraní námorných, morských chránených oblastí. Ako, ste si, ako viete, Envy koordinátori sa rozhodli prizvať komisiu na výmenu názorov o, e, o práve o pokroku pri vytváraní chránených oblastí na mori v rámci e, rámcovej smernice o námornej stratégii. I have listened that uh, the Marian Wenning, director for Mariam Venning, riaditeľka pre kvalitu života, žiaľ nemohla prísť, alebo zatiaľ tu ešte nie je. A neviem teda, či niekto môže nahradiť Marian Venning, alebo či musíme čakať. Okay, I don't know if there is some... Neviem, je tu niekto, kto by mohol začať túto diskusiu za komisiu, alebo musíme počkať na pani Venning? Aha, práve prichádza. Ďakujem veľmi pekne. Prepačte, dnes kam sme presne na čas, alebo možno trošku skôr. Počkáme minútku. OK. <laughs> Dobre, takže pani Venning, dneska nemáme časový skos, ale skôr predstih, ale dáme vám možnosť chvíľku, aby ste sa pripravili a mohli začať. Hneď vám odovzdám slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ospravedlňujem sa, e, musím e, v podstate e, chytiť dých, ale rada a parlament nás naháňajú, takže beháme. V každom prípade prajem príjemný dobrý deň a dovolte niekoľko úvodných pripomienok k správe, ktorá bola zverejnená o dosiahnutom pokroku pri vytváraní chránených oblastí na moriach v Európe. Ako všetci viete, ľudský život a e, blaho závisí od diverzity morí. E, 80 habitatu planety predstavujú živočichy a rastliny v moriach. Či už sú to e, e rastliny, živočišné druhy. Asi 80 celého života na Zemi podľa odhadov je v moriach a v oceánoch. Avšak štúdie svedčia o tom, že oceány a pobrežia sú vytlačené veľkému tlaku, vystavené veľkému tlaku a je to príliš veľká, ťa, e, veľký výlov e, rýb, ničenie habitatu, okysličovanie pôd. 60 e, veľkých ekosystémov na mori sú v zlom, buď v zlom stave, alebo sú využívané neudržateľným spôsobom podľa UNESCO do roku 2100 ak nezavedieme významné zmeny, viac ako polovica morských druhov sa dostane na pokraj e, zániku. Takže MPA, ako ich nazývame, sú uznané ako efektívny nástroj na zvrátenie tohto alarmujúceho trendu. Musia zachovať ekosystému a zabezpečiť obnovu zásob rýb. Takéto obnovené ekosystémy môžu potom naďalej poskytovať ekosystémové služby ako ochrana prostredia, e, boj proti záplavám, e, uchovávanie uhlíka, cestovný ruch, a tak ďalej. Čiže to má nielen environmentálne, ale aj socioekonomické prínosy. Napríklad sa spravil výpočet, aké prínosy vytvorila sieť e, Natura 2000 na moriach. Odhad bol 1,5 miliardy eur ročne. To bolo na rok, v porovnaní s rokom 2011. Toto by sa dalo zdvojnásobniť, toto číslo, ak zdvojnásobíme územie pokryté touto sieťou. Ak dosiahneme, ak by to dosiahlo 10 tak by sme zdvojnásobili takéto ekonomické prínosy. Ak by sme zvýšili túto plochu o 10 v oktobri, komisia vydala správu o pokroku vytváraní chránených oblastí na moriach v Európe. Je to podľa článku 21 z rámcovej smernice o námornej stratégii. Ciele tejto správy sú vytvoriť základnú líniu pre ďalšie opatrenia, ktoré čoskoro snad nájdeme v MSSD v programe opatrení, ktoré majú predkladať členské štáty v marci tohto roku pre vytváranie chránených oblastí, čiže MPA. Mal by to byť dodnes či do zajtra. V správe inventarizujeme uh, E, označenie chránených oblastí MPA do roku 2012. Hovorí sa tam aj o ekologickej koherentnosti európskych sietí MPA a uvádzajú sa tam na zámery komisie podporovať členské štáty pri posilnení ich snah ďalej vyhradzovať a sledovať a presadzovať ochranu MPA. V správe sa hovorí o tom, že v roku 2012 skoro 6 námodných e, morský e, vôd bolo pokryté MPA, niektoré z nich boli v rámci Natura 2000 a jedna, dve tretiny z nich a jedna tretina to bolo dezignované v rámci národnej legislatívy ako chránené oblasti. A oba typy chránených oblastí, to znamená Natura 2000 a tie národné chránené oblasti, by mohli byť E, označené aj ako chránené oblasti podľa námorného dohovoru. E, námorné regióny sú pokryté takýmito zónami rôznym spôsobom, okolo 80 v Severnom mori, e, najmenej pod 1 Väčšie pokrytie je na pobreží, zatiaľ čo 0,1 E, námorná míla, vo vzdialenosti tam to bolo viac ako 50%, keď sme si pozreli potom pokrytie vo vzdialenosti 12 námorných míl, tak to kleslo na 3%. V správe sa takisto uvádza, že siete MPA v Európe nie sú ekologicky koherentné, hoci niektoré oblasti prejavujú známky takejto koherentnosti. A to znamená, že európske MPA netvoria ekonomické ekologicky zmysluplnú sieť. Zatiaľ nie. Ak by ju tak tvorili, tak by to násobovalo ochranné účinky. Hlavné závery tejto správy boli také, že Európa dosiahla významný pokrok pri vytváraní MPA chránených oblastí aj v súlade s medzinárodnými záväzkami ale je potrebné v prácach pokračovať, aby sa dotiahli do konca takéto vyznačovanie oblasti, aby sa zabezpečila taká koherentnosť e, sieti MPA. Čo robíme? aby sme podporili členské štáty v tom, aby dosiahli tieto ciele. Predovšetkým musíme podporovať plnú a harmonizovanú implementáciu existujúcej legislatívy. Určite poznáme tie EMSFT, to je strategická smernica o vtákoch a habitátoch, pretože poskytuje silný e, rámec pre správu MPA a to je veľmi podstatné pre úspech. Takže keď budeme um, morskú časť e, Natura 2000, to je ehm, absolútna priorita pre komisiu. E, to je teraz podporené aj spoločnou rybolovnou politiku, ktorá tiež obsahuje aj ustanovenia, ktoré majú umožniť zavedenie tých opatrení pre e, rybárstvo, ktoré bude možno potrebné pre správu MPA zabezpečovanie financovania je ďalšie opatrenie, ktoré môže pomôcť členským štátom. To sa dá cez eh, program LIFE, cez eh, eh, program Európskej únie pre rybolov, ako to bolo financované v roku 2009 až 2014. Toto výrazne prispelo rozšíreniu španielskej siete v rámci Natura 2000 MPA a v dôsledku toho máme teraz už pokrytie 8 španielských vôd. E, ďalšia oblasť je výskum. My teraz beží viacero projektov v rámci EPA a tiež, aby sme takisto eh, doladili aj sociálno-ekonomické prínosy MPA. My eh, pripravujeme aj metodológiu eh, z EU, ktorá má posúdiť koherentnosť MPA, tiež zabezpečujeme existenciu diskusných fór pre diskusiu o MPA. Napríklad EU zaslala delegáciu na, do OSN pre dohodu o dodateľnej biodiverzity. Takže môžete vidieť, tu množstvo vecí, ktoré beží e, s cieľom zlepšiť existenciu siete MPA v Európe a naša konferencia o oceánoch v Čile v roku 2015 komisár pripomenul, že chceme dosiahnuť 10-percentné pokrytie Natúrou 2000 ako sme sa zaviazali už v tom dohovore o biologickej rozmanitosti. Takže sa snažíme robiť maximum, aby sme dosiahli splnenie tohto cieľa. neustále úsilie komisie, ale aj členských štátov už prinieslo výsledky. Boli podpísané ďalšie um, ďalšie lokality, čo je ďalším základom pre našu správu, takže do konca roku 2014 vlastne morská Natura 2000 už pokrývala viac ako 300 tisíc e, km štvorcových, čo je viac ako 5 e, európskych vôd v porovnaní s 4 v roku 2012. E, takže ďakujem pekne za vašu pozornosť a môžem zodpovedať na otázky. Predseda, ďakujem pekne, pani Görling. Ďakujem pekne, ďakujem aj komisii. Ja mám iba jednu otázku. Myslím, že je to veľmi e, komplexná správa. Môžem len privítať. E, ja pochádzam z členského štátu, ktorý je obkolesený množstvom vody, takže pre nás sú MPA veľmi dôležité a som rada, že dosahujeme pokrok. E, už máme 17 britských vôd pokrytých MPA. Takisto máme aj na štátnu legislatívu, ktorá zabezpečuje ochranu vôd. Ehm, je to povinné v mnohých oblastiach. Chcela by som položiť e, aj konkrétnu otázku, ktorá sa týka financovania, konkrétne financovanie cez e MFF. E, fond pre podporu rybolovu, to je fond, ktorý je pod veľmi silným tlakom, nie len preto, že to bolo považované za niečo, na čo sa čím sa môže vlastne e, rybný priemysel akoby vyhnúť e, určitým povinnostiam, ktoré sa týkajú výkladky, čo vstúpilo do platnosti od 1. januára tohto roku a vlastne E, dokazuje sa, aspoň minimálne v Británii, ako my už teraz vidíme, keď e, šírime túto filozofiu MPA, tak sa to ukazuje ako veľmi zložité, pretože máme veľmi e, rôzne rôzny, alebo rozmanitý charakter tohto sektoru rybárstva. Takže potrebné je množstvo Eh, rôznych veľkých eh, zmien a napríklad pokiaľ ide o spracovanie v eh, onshore, tam takisto sú tie nové predpisy. A ja by som sa len chcela spýtať, či viacročný finančný námec tak ako je v hľadiska procesu alokovania prostriedkov, ako sme o tom aj diskutovali už v predchádzajúcom parlamente, ktorý sa dostýka hlavne rybolovu, že či to aj je vhodné z hľadiska pridelovania prostriedkov pre MPA vo všeobecnosti a že či komisia nemá zámer preskúmať e, to, že aký je dopad e, vnútročného finančného rámca pre MPA e, obzvlášť v porovnaní s tým so všeobecným pohľadom alebo využitím MPA. Ďakujem pekne, ďakujem pekne pán predseda, e, ďakujem aj komisii, hovorí pani schreier pirik Um, ehm, ja mám stanovisko holandského ministerstva pre rybárstvo. Hovorí sa tu, že Natura 2000 um, ehm, a článok 13 hovorí, že povinnosti pre členské štáty a sociálno-ekonomické dopady MPA Hovoria o, tam, hovorí sa tam takisto o nákladovej účinnosti, o týchto morských regiónoch Natura 2000 a smernica o vtákoch a habitátoch. No už určite toto všetko nebolo prípadom v Holandsku. No a pokiaľ ide o ochranné morské zóny, dúfam, že neurobíme rovnakú chybu, ako sme urobili v prípade habitátu. Napríklad v Severnom mori tam sú obmedzenia o pre e, existujúce rybolovné aktivity a moja otázka teda je, že vo vzťahu k tým obmedzeniam, ktoré sa budú týkať e, rybolovnej činnosti, či dojde k zásahom e, na jednej strane budú obmedzené rybalovné možnosti a na druhej strane budú chránené morské zóny, pretože rybári v týchto oblastiach už musia sa vysporiadať e, so situáciou, ktorá ich obmedzuje a samozrejme, že to má veľké ekonomické a sociálne dopady. Takže eh, ak určite tu je treba dosiahnuť eh, dobrú rovnováhu medzi rôznymi záujmami. A pokiaľ ide o maximálny trvodilný výnos, myslím si, že je tu rozsah, ešte priestor pre zvýšenie rybolovnej činnosti a je treba venovať viac pozornosti biologickej rozmanitosti. A o tom presne hovoril náš holandský minister Van Dan. Ďakujem pekne, hovorí pani Ekström, ďalšia rečnička. Ďakujem aj komisii za briefing. Pokiaľ ide o výborovné aktivity, často s veľmi deštrukčnými výnosmi naozaj sa majú teda dostať pod Natúru 2000, pretože napríklad týka sa to aj v Dánsku, napríklad či tých druhých, druhov mušlí, ktoré sú ohrozené. Viete, sa chce spýtať komisie, že akým spôsobom e, chcete chrániť, e, keď e, chrániť niektoré druhy, keď vyzerá to tak, že nie sú tu ekologicky spravované a pokiaľ ide o tých 10 morských ich eh, povrchu, aby bol pokrytý pod Natura 2000. To už malo byť dosiahnuté roku 2010, ale bolo to posunuté na rok 2020 z politických dôvodov, čiže tam nedošlo k žiadnemu pokroku. Ďalej, eh, národné ciele by mali byť 30 eh, pokrytie MPA a vlastne to bol pôvodný plán ešte, kde sa mali zabezpečiť aj aj stabilita z hľadiska e, ekologického vývoja a podobne. Čiže chceme sa spýtať komisie, že akú má víziu pre MPH v roku 2030 a ako to všetko má byť eh, v súlade s tým rýchlo sa rozvíjajúcim modrým sektorom, ktorý komisia teraz podporuje. Moja posledná otázka sa týka miery ochrany MPA, pretože aká je miera ochrany, aby naozaj by to prispelo ochrane tých druhov, ktoré potrebujú ochranu, napríklad eh, rezervy alebo rezervy eh, alebo tá, sú tu niektoré zóny, kde nie je možné e, loviť, avšak e, zároveň to potom má vysoký potenciál pre niektorých, ktorí mimo svojich hraníc e, nemôžu e, mať zisky, avšak e, je, sú to napríklad krajiny, ktoré sú napríklad e, pod hranicou napríklad e, Austrália. Takže ako chce komisia zabezpečiť mieru ochrany pre európske MPA a ako chcete, aby dodržiavala morský sektor aj predpisy o biologickej rozmanitosti? Predseda, ďakujem pekne. Pokiaľ E, ide o ten briefing komisie, som nesmierne povďačný. Ja mám mm, pomerne mm, všeobecné otázky a potom sa dostanem k jednotlivým špecifickým bodom. Takže k tej všeobecnej rovine. Ako zamýšľa komisia postupovať, e, pokiaľ ide o jednotlivé právne kroky v prípade členských štátov, ktoré nikdy neprekonali e, medzery vo svojej legislatívnej činnosti? kom, či komisia naozaj zamýšľa riešiť e, problém tých e, parkov, ktoré sú, ktor, ktoré, ktoré sú nadizajnované, ale v skutočnosti neuplatňujú žiadne ochranné opatrenia sú súčasťou chránených oblastí, ale v zásade neuplatňujú žiadne ochranné kroky. Komisia, mohli by ste nám vysvetliť, akú metodiku budete využívať na vyhodnotenie toho, či vami navrhované opatrenia naozaj zlepšia prostredie a či podporia jednotlivé nastavené ciele. No a e, článok 8 spoločnej rybnej politiky predpokladá zriadenie takýchto um, oblastí a ja sa chcem spýtať, e, ako nadviažete na tento článok. No a potom, pokiaľ ide o číselné údaje pokrytia percenta e, pokrytia v oblasti Stredozemného mora, ten údaj, ktorý, ten, ten údaj je 9,7%. Zdá sa by to byť v poriadku, pretože sa to blíži 10%, ale my vieme, že v rámci tohto e, číselného údaju je aj súostrovie Peragos a ktoré má viac ako 87 tisíc eh, km štvorcových, čo predpokladá viac ako polovicu tohto číselného údaju a kde neplatí žiadna ochrana. Čiže bolo by, bolo by dobré, keby ste nám k tomu niečo povedali, ako je to s ochrannými opatreniami a, a Um, je to totiž obrovská oblasť v rámci EÚ, neexistuje, neexistujú tam žiadne opatrenia, čiže ten údaj sa mi zdá pomerne nesprávny. No a ešte jedna požiadavka. Údaj, desiatich, údaj tých 10%, ktorý sa týka vôd v EÚ, nuž budeme ho vždy považovať e, za celkové pokrytie, pretože sa mi, pretože sa mi zdá, že je tu istý, istý, nepo, istý nepomer, napríklad v Jonskom more 1,6 um, ehm, a tak ďalej. Jednoducho sú tu, sú tu čísla týkajúcich sa jednotlivých morí, ale predsa len v niektorých častiach morí, e, kde, kde, kde, je ľud, kde sú ľudské zásahy väčšie alebo kde, e, kde je obrovský objem rybolovu. Takže ja navrhujem, či by nebolo dobré navrhnúť aj e, minimálnu úroveň ochrany s tým, že by sme sa držali tých 10%, ale že by sme povedali aj, aké by mala byť najnižšia minimálne najnižšia prípustná úroveň percentuálne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani Beliano. Si grazie, Ďakujem, pán predseda. Ja som povďačná komisii za výklad Prekvapilo ma trošku, že, teda to hovorím o všeobecnej rovine, um, prekvapilo ma, že by bolo dobré, aby tu boli s nami aj kolegovia z výboru pre rybolov a ja to opätovne navrhnem. Ja si myslím, že eh, všetko je to v gestii DG Mare a politik prvky ako tieto sú strategicky dôležité pre oba sektory. Ja som presvedčená, že chránené námorné ob- morské oblasti majú obrovský význam z pohľadu um, environmentálnej ochrany a aj zlepšenia a skvatnenia ehm, jednotlivých, ehm, jednotlivých, počtu jednotlivých rýb a tak ďalej. Čiže sú tu oblasti, ktoré dobre fungujú a to všetko by malo byť súčasťou procesu. Takže to je taký prvý bod, ktorý som chcela nadniesť. Po druhé, nadviažem na kolegu Afronteho. Či komisia, pokiaľ ide o tie číselné údaje, vyhodnocuje aj istú nehomogenitu, ktorá sa týka jednotlivých e, oblastí. Niektoré sú povedzme viac chránené, niektoré menej. A ako to vnímate a či by sme nemohli v tejto súvislosti navrhnúť nejaký princíp, ktorý je v jednotnej rybnej politiky, um, pretože je absurdné, aby existovalo, ak existovali moria, kde sú 2% a potom ďalšie moria, kde je 20. Ak sú, ak sú morské oblasti, oblasti e, oblastiami, kde by sme mohli napomôcť e, ďalšiemu rozširovaniu rybných, e, rybných druhov a tak ďalej, myslím, že by sme sa mali na to pozrieť. Um, kolega hovoril o súostroví. E, ja viem, že to vychádza aj z dohody medzi štátmi, ale ja vidím, že tento projekt, ktorý je ambiciózny, ale je, je, je viac menej dohodou na papieri, ne, nemyslím tým oblasť rybolovu, ale najmä ďalšie oblasti, ďalšie činnosti, ktoré by mohli vstupovať do uh, um, ochrany, napríklad eh, hlavnožcov. Ďakujem veľmi pekne. Before giving... Ah, Mr. Faria, sorry. Sr. Presidente, eh, eu gostaria de... Eh, a senhora representante da Comissão referiu... Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som povedať niečo k tomu pobrežným vodám, ktoré sú ohrozené. A mám otázku, ktorá je veľmi konkrétna stručná. Chcela by som ju položiť komisii a týka sa to situácie, ktorá je, momentálne sa deje na juhu mojej krajiny pri pobreží Algarve, čo je turistická destinácia, zároveň rybolovná oblasť. A momentálne sa tam deje to, že v tejto oblasti e, sa pravdepodobne nájdú aj zdroje ropy a miestna populácia a takisto aj rybári samozrejme boli proti možnej ťažbe sú tam rôzne petície a myslím si, že sú tu na úvahy nielen na lokálnej úrovni, ale aj na národnej či európskej úrovni. Boli tu rôzne petície, aby sa zastavilo e, s prieskomom možnej ťažby ropy v tejto oblasti. Aby som sa chcel spýtať, čo e, zamýšľa komisia vo vzťahu k tejto situácii, akým spôsobom chce chrániť túto konkrétnu pobrežnú zónu. Ďakujem pekne, predseda, ďakujem. Ďakujem pekne, ďakujem pekne pán predseda, hovorí pani Petir, ja som z Chorvátska a e, ja by som chcela, aby napríklad celé Jadranské more bolo vyhlásené za Národný park Európskej únie, pretože je to mimoriadne hodnotné. More, ale uvedomujem si, že musíme si uvedomiť, Eh, aj potreby tých, ktorí žijú z primoria z mora. Takže moja otázka na komisiu je, ako nájsť eh, rovnováhu medzi ochranou morských zdrojov a, prírodnou, a ochranou prírody a rybolovom na, jednej, na druhej strane, čo je jednou z činností ľudí, ktorí žijú v Sredomorí. V tejto chvíli už pociťujeme dôsledky nariadenia o Stredomorí ale aj máme prechodné obdobie pre Chorvátsko e, a to viedlo k tomu, že malé e, rybolovné spoločnosti v Chorvátsku e, prišli o licenciu. Viac ako 2500 prišlo o licenciu, čo v Chorvátsku predstavuje ekonomickú činnosť, e, ktorá má storo, vyš, niekoľko storočnú tradíciu, dokonca to spadá pod kultúrne dedičstvo, tak sme aj odporili iniciatívu pre e, malých, malé rybárske firmy a v tomto kontexte je moja otázka, že či komisia vidí nejakú možnosť prijať nejaké regulačné zmeny alebo v rámci reformy regulačného rámca pre e, eh, rybie, či by sa to nejakým spôsobom nemohlo zakomponovať do tejto legislatívy, ale aj pre tie veci, ktoré budú implementované, aby mali čo najmenej škodlivý účinok. Ďakujem pekne. Thank you very much. And now the floor is... Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči komisia. Dávam vám priestor, aby ste mohli zareagovať. Ďakujem, pán predseda. E, sme povďační za všetky otázky. Ja som si robila poznámky. E, dúfam, že budem môcť na ne na všetky odpovedať, tak aby ste mali pocit, že skutočne som vám zodpovedala. Dobre, F. Nuž chcem len objasniť, že sú isté opatrenia, ktoré možno prijať, e, pokiaľ ide o riadenie MPA. A dialo by sa tak v súčinnosti členskými štátmi, ale v rámci všetkých týchto fondov je to tak, že členské štáty musia pripraviť e, svoje operačné programy a keď e, dostaneme tieto ich programy, diskutujeme s nimi a oznámime im, že sú možnosti, ale potom je to v rukách členských štátov, aby e, urobili rozhodnutie, či chcú takéto niečo zapracovať do programu alebo nie. A tu zohrávame dôležitú úlohu, ako som povedala sme v kontakte s členskými štátmi, diskutujeme s nimi a navrhujeme im, kde máme pocit, že by mohli finančné prostriedky využiť eh, za účelom, um, za účelom jednak ochrany životného prostredia a eh, ďalších ekonomických záujmov, ak je to vhodné. Pýtali ste sa aký je, aký je vzťah medzi MPA a um, hospodárením v rámci rybolovu a teda spoločnou rybnou politikou. Viete, že v spoločnej politike je článok 11, ktorý umožňuje členským štátom isté, vykonať isté opatrenia, aby sme sa ubezpečili, že naozaj tieto E, MPA slúžia svojmu účelu, ale zároveň, že vieme teda, že pre členské štáty pri ťahaní napríklad e, vieme, že členské štáty vlečné pri používaní vlečných sietí vieme, že členské štáty dokonca niektoré činnosti plánujú, respektíve chcú zakázať a my to nechávame na nich, aby predložili všetky údaje v prvom rade a v druhom rade, pretože ehm, takáto chránená oblasť MPA nie je zónou jedného členského štátu, ale uh, týka sa, respektíve je na území viacerých členských štátov a preto treba, aby prebehla istá koordinácia medzi členskými štátmi, ktorých sa to týka a komisii je to potom oznámené v následnosti, na čo pokračuje diskusia v rámci výborov voláme to urýchlený postup, fast track procedure, ale predsa len nejaký čas takýto postup trvá. Členské štáty ehm, musia samozrejme preskúmať množstvo ďalších aspektov predtým, než naozaj predložia a schvália takéto opatrenie. Sú ale možnosti a my ich naozaj nabádame k tomu, aby využili článok 11 SFP. No a to súvisí potom aj s, s tým, ako možno tieto dva ciele environmentálnej ochrany zosúladiť s modrým rastom, Mm, domnievame sa, že oba ciele sa vzájomne nutne nevylúčujú, ale iste je i logické, že ak, chcete, ak sa chcete dopracovať k obom cieľom, musíte mať v rukách nástroje na zosúladenie oboch konceptov je, jedným z nástrojov je územné eh, plánovanie, respektíve priestorové plánovanie a tam práve všetky činnosti, ktoré prebiehajú v morskom priestore, vrátane chránených oblastí sú predmetom koordinácie na, členskom šta- e, na úrovni členských štátov, pretože majú vplyv aj na ďalšie sektory, e, turizmus, pretože aj, aj teda ostatné sektory, námorná doprava, turizm a tak ďalej, toto všetko musí byť vzaté, vzaté do úvahy pri MPA. Smernica o morskej stratégii je takisto nástrojom, ktorý je k dispozícii na e, zabezpečenie cieľa. Viete, viete, že nám ide o dobrý environmentálny status všetkých oblastí. E, cieľ, tento cieľ má byť na roku 2020 a mm, aj samotné MPA prispievajú k dosahovaniu tohto cieľa. No a pokiaľ ide o dlhodobé ciele, na teraz sme pomerne spokojní, máme, ten, ten, ten pokrok tu je a pokrok sa dokonca mm, počas uplynulých rokov ešte urýchlil. Mm, máme tu cieľ do roku 2020 a predtým, než sa začne diskutovať o ďalších cieľ, Isté treba mať aj tú dlhodobú víziu na mysli, ale predsa len úsilie musí byť zamerané aj na, tých, na ten 10-percentný cieľ do roku 2020. To si vyžiada ešte obrovské úsilie na strane členských štátov. My hovorím, komunikujeme s členskými štátmi, máme semináre s nimi, mnohé z nich sa koncentrujú práve na morské oblasti, diskutujeme o tom, ako zlepšiť, ako urýchliť E, a vylepšiť hospodárenie s týmito, s týmito oblastiami. Nejde tu len o, o, o, o nejak, o nejakú determináciu toho, že ide o MPA, ale ide aj o ďalšiu prácu. Musíme sa ubezpečiť, že sa pridržame určitých pravidiel, totiž keď e, keď jednoducho sa nepredržame alebo ak nejakým spôsobom nebude ekologická koherentnosť fungovať, tak eh, MPA nebude slúžiť svojmu účelu. Ja eh, uznávam, ide o ťažkú úlohu. Musím povedať, že ešte nie sme v konečnej eh, fáze a a neviem vám stopercentne nadefinovať, čo je ekologická koherentnosť. My na metodike stále pracujeme s, agentú- s ekologickou agentúrou, aby sme chápali presne tým kritériám, ktoré sú to tie kritéria, ako možno jednotlivé ko- kritéria realizova- koherentnosti realizovať. Máme tu napríklad kritéria ako konektivitu, primeranosť a tak ďalej a tak ďalej. Všetky tieto kritéria treba rozpracovať a treba ich sprevádzkovať, tak povediac. E, možno zodpoviem na niekoľko, na niekoľko otázok aj tým, čo poviem teraz. Ja som v závere prezentácie povedala, že máme, že ide o biodiverzitu aj nad rámec národných jurisdikcií. Viete, že v rámci OSN momentálne prechádza, prebieha proces, prípravný proces hm, implementácie dohody v rámci UNCLOS a to sa práve týka ochrany morských oblastí, čo ide nad rámec národnej legislatívy, národnej právomoci. Bude to dlhodobý medzinárodný proces, ale som si istá, že v závere, v závere bude, bude do tohto koncepčného prístupu zapracovaná aj dlhodobá vízia Ďalej ste sa pýtali na výskumné potreby. Áno, sú už v rámci Horizontu 2020 vyčlenené finančné prostriedky na výskum. Ja som bola včera večer na prezentácii niekoľkých výskumných inštitúcií. Je jasné, že je tu veľa otázok, respektíve nevieme veľa vecí o, o, o oceáne nevieme, tak ako nevieme o druhej strane mesiaca, nevieme ani o prostredí oceánov a tak ďalej. Veríme takisto ale, že s pomocou súčasných finančných prostriedkov a tých, ktorí prídu potom a Horizont 2020 sa nám podarí naozaj prispieť významnou mierou. A nejde tu len o peniaze, ktoré sú k dispozícii, ale ide tu aj o finančné prostriedky od členských štátov najdôležitejšie je, aby sa peniaze využívali koherentným spôsobom. Ak si každý pôjde svojou cestou a povie si, dobre, ja urobím toto, ja toto, to nám určite nepomôže. Žiadne, ani všetky peniaze sveta nám nepomôžu. Naozaj musíme pracovať spoločne v otázke výskumu a tak ďalej, aby sme sa ubezpečili, že peniaze sú využívané efektívnym spôsobom. Ďalej ste sa pýtali na právne kroky. Áno, máte pravdu, Pozreli sme sa na dezignovanie jednotlivých MPA a všimli sme si, že treba uskutočniť isté kroky. To už prebieha aj v podobe pilotných programov. Vyčkáme si preto na reakcie na pilotné projekty. Je tam ešte aj ďalší súbor pilotných projektov, ktoré ktoré budú, ktoré budú prebiehať v ďalších členských štátoch a samozrejme my to budeme podrobne sledovať. Stredozemné more, áno, pokiaľ ide o percentá, tá pokrytie je vysoké, ale keď si pozriete tu jednotlivé MPA, tak celkové pokrytie jednotlivých oblastí je nízke a to sa samozrejme trápi nás to, treb, musíme to riešiť um, v zmysle barcelonského dohovoru. Prebiehajú aj diskusie, spolupracuje sa s miestnymi organizáciami rybolovu a za účelom ubezpečenia sa, že nielen, že môžeme eh, skvalitniť hospodárenie s týmito MPA, riadenie s týmito MPA, týchto MPA, ale aj eh, ten tlak, ktorý pochádza z opatrení, rybovných opatrení sa, sa, sa, sa znižuje v prípade, v prípade tých MPA, ktoré trpia takýmito tlakmi. Hovorím, e, máte pravdu, musíme sa ubezpečiť, že ehm, pokrytie mimo osobitných oblastí ehm, musí byť vylepšené aj nielen teda v rámci konvenčného e, morského dohovoru a barcelonského dohovoru. Treba pracovať aj s ďalšími aktérmi. Máme, máme ďalší projekt, ktorý sa venuje zriadovaniu sieti v v oblasti Stredozemného mora prebiehajú, prebieha, prebiehajú mnohé opatrenia, ale členské štáty naozaj musia posilniť svoje úsilie. Um, myslím si, že viete, že DG Mare, teda my máme spoločného komisára, všetci hovoríme rovnakým jazykom. Ide o, pokiaľ ide o SFP, a článok 11, to už som vlastne vysvetlila a myslím si, že skutočne sa snažíme urobiť maximum, aby sme zlúčili tieto dva ciele aby sme z toho mali naozaj aj spoločný benefit, spoločný prínos. Pýtali ste sa na, prie, na, na prieskum. Máme predsa dopadové štúdie, máme e, plánovanie morského priestoru. Toto všetko treba riešiť za pomoci týchto nástrojov. Ja dúfam, že som sa vyjadrila k všetkému, minimálne teda k tým hlavným otázkam, ktoré tu zazneli. Pán predseda, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Nuž a teraz už e, môžem uzatvoriť dnešné zasadnutie budeme pokračovať po obede o tretej. Ďakujem veľmi pekne. Teda koordinátori o tretej a potom zásadnutie bude pokračovať o štvrtej. Ďakujem veľmi pekne. Dobrú chuť. Dovidenia.